So, good afternoon everybody. I hope that everyone had a nice... Dúfam, že ste všetci mali peknú obedňajšiu prestávku, takže dovolte, aby som vás všetkých tu privítala, kolegov, rečníkov, účastníkov, ako aj všetkých tých, ktorí sa pozerajú na vysielanie tohto výboru. Veľmi sa teším, že vás tu môžem privítať na výrejnom vypočutí o ochrane práv pracovníkov ktorí pracujú na e, zmluvu na dobu určitú alebo pracujú v ťažkých podmienkach. Dúfam, že dnešné podujatie odpovie na veľa otázok a problémov, s ktorými sa mnohí z nás stretávajú. Začala by som s praktickými informáciami. Tlmočenie je vo všetkých úradných jazykoch EÚ, až na niekoľko výnimiek. Nie je estončina, finčina, pardon, toto sú všetko jaz- e, litovčina, slovinčina, chorváčina. Okrem týchto jazykov sa tlmočí vo všetkých jazykoch. Taktiež chcem povedať, že ten, toto vypočutie je vysielané a všetky vystúpenia rečníkov a účastníkov sa nahrávajú. Takže Povedala som všetky tieto praktické veci a dovolte, aby som teraz prešla k samotnému vypočutiu, kde budeme mať príležitosť e, vyjadriť sa, či účastníci, odborníci alebo verejnosť a budeme sa môcť lepšie zamyslieť nad náročnosťou a zložitosťou typov zamestnania a pokúsime sa vysvetliť si situáciu pre jednotlivé typy pracovníkov od začiatku tohto legislatívneho obdobia z od roku 2014 my sme dostali niekoľko rastúci počet petícií, čo naznačuje obavy občanov, ktorí pracujú na dočasné zmluvy alebo v zložitých podmienkach. Medzi podávateľmi petícií, a to chcem veľmi jasne povedať, že sú to veci z verejného sektora, ako aj zo súkromných odvetví, tak mnohí kritizovali tú skutočnosť, že pri podobných povinnostiach dostávajú nerovnakú odmenu alebo že nemajú primerané zabezpečenie sociálne či zdravotné. Iní podavatelia E, petícií boli znepokojení najmä tým, že ich zmluvy, také neisté zlé zmluvy sa stávajú pravidlom a pomaly nahrádzajú tradičné formy e, práce na dobu neurčitú, zmluv na dobu neurčitú. Tieto zmluvy sa momentálne sú skôr krátkodobejšieho charakteru. Na začiatku dnešnej práci popoludní si vypočujeme autorov štúdie doč- e, na tému dočasných zmluv. To je táto, táto práca, táto štúdia, ktorú zadalo, zadal odbor C na žiadosť nášho výboru. Cieľom štúdie je posúdiť charakter a rozsah zamestnania a jeho náročnosti v rámci e, základných práv EÚ a E, pracovného práva EÚ. Zameriavame sa na dve oblasti. Netypické formy zamestnania a franchise. Pa, naše vypočutie bude mať dva panely. Prvý panel rieši podmienky v Európe v roku 2017. Panelisti budú z rôznych akademických stredisk a think tankov. Predstavujú aj rôzne krajiny, a aj rôzne zorné uhly. Sme veľmi radi, že máme v prvom paneli a jedného z našich kolegov. Je to poslanec z Cypru, pán Silikiotis z výboru pre zamestnanie, zamestnanosť. Veľmi sa teším, že ste tu medzi nami. Druhý panel sa zameriava na právne a socioekonomické dôsledky zložitých e, e, typov zmluv alebo dočasných zmluv, zmluv na dobu určitú tu budú zástupcovia pracovníkov, zamestnancov, teda odborov, zamestnávateľov, ako aj podávateľov petícií. Vítame tu aj predstaviteľov Európskej komisie, aj ktorí budú hovoriť o pracovných podmienkach, flexibilite pracovného času a zabezpečenia istoty pre pracovníkov. Som presvedčená, že toto vypočutie bude veľmi dobrou príležitosťou pre členov nášho výboru, ako aj vážených hostí, aby sme sa zamysleli všetci dokopy na tejto aktuálnej téme, ktorá znepokojuje občanov a týka sa pracovných podmienok v Európe. Všetkým nám želám veľmi zaujímavú plodnú debatu. V prvom rade mám tú čest, že môžem odozdať slovo pani Aristeako Kiadaki, pre, profesorke e, práva na Manchesterskej univerzite v UK a pánovi Joannasovi Kacarumpasovi tiež, ktorý je e, lektorom, prednáša pracovné právo na univerzite v Sussexe v UK. Uvedú výskumnú štúdiu, ktorú zadalo politi- ktorý zadal politický odborce na tému tých dočasných kontraktov. O alebo zmluv na dobu určitú. Takže dávam vám slovo a nech sa páči, môžete, e, máte priestor do približne o 5 minút 3. Nech sa páči. Ďakujem. Chceme sa v prvom rade poďakovať výboru za pozvanie, pripraviť a prezentovať túto správu o dočasných zmluvách na e, prekerných pracovných podmienkach, základných právach zamestnancov a ďakujeme aj administratíve výboru za ich podporu a spoluprácu pri príprave tejto štúdie. Táto téma začala prevládať v politickej debate najmä od vtedy, ako v roku 2008-2009 vypukla ekonomická kríza. Politická debata v Európe postupne uvedomila tú náročnosť, zložitosť, znevýhodnenie pracovných podmienok, ako aj sociálne problémy. A táto správa ukazuje, že táto téma sa objavovala aj v rozhodnutia z Európskeho súdneho dvora. Posledné príklady sa týkajú vyhlásenia Európskeho piliera, sociál, e, Európskeho piliera sociálnych práv. Teda táto problematika sa odla, ohlasila v zriadení tohto piliera, ako vidíme. A v prvom rade sme sa v našej správe snažili identifikovať niekoľko e, pojmov, myšlienok, ktoré by nám pomohli lepšie pochopiť tento e, vývoj v práci, ako aj dôsledky tohto procesu na práva zamestnancov. Čo je veľmi dôležité, je potreba zdôrazniť, že my si myslíme, že nikto nemôže zastierať tú skutočnosť, že svet práce sa mení a táto transforma, transformácia spustila proces tzv. E, odstraňovania sa vzájomnosti a dochádza k prenosu, k presunu, akoby povedia, z rizika z určitého súboru subjektov, zvyčajne zamestnávateľa a štátu, na jednotlivých pracovníkov, čím sa zvyšuje priestor pre, na segmentáciu trhu práce, nerovnosť, ako aj neistotu, náročnosť. Vzhľadom na tie petície, ktoré sme skúmali v našej správe, tak prvá e, ilustrácia tohto procesu straty vzájomnosti ukazuje presun rizika a e, pokles e, dopytu na stranu zamestnancov. Napríklad máme zmluvy Zero Hours Contract v UK, to je ukážkový prípad tam. Dochádza k presunu prevádzkového rizika napríklad tým, že sa používajú francízové siete a, siete a čo to znamená pre zamestnancov, ktorí sú zamestnaní a vykonávajú prácu v týchto sieťach na to, aby sa mohli vyjadriť a mali hlas. Tento proces straty vzájomnosti pri zdieľaní rizika vyžaduje, aby sme považovali túto prekernú prácu, čo je dôležitá časť našej analýza, za e, pohyblivý cieľ. Pretože ako sme podrobne vysvetlili v práce, prekernosť je jav, ktorý má mnoho dimenzií a závisí aj od mnohých vzájomne súvisiacich faktorov a oblasti tvorcov politiky. Toto je veľmi dôležité zdôrazniť v tomto kontexte by sme chceli tiež tvrdiť, a robíme to aj v správe, že primárne právo EÚ by sa malo vykladať ako právo, ktoré vychádza z práv chrániacich pred prekérnou prácou. Čiže máme tu proaktívnu holistickú povinnosť riešiť prekérnosť a chrániť zamestnancov pred dôsledkami takýchto zmien na trhu práce. Aby sme tomu, tento vývoj napomohli, sme vytvorili analytický rámec, ktorý využíva samotná MOP, a to je tá, ten pojem ochranných medzier, protective gaps. A je to vlastne obraz štruktúry ekonomiky. To znamená, že sme tu e, definovali rôzne typy takýchto e, nedostatkov, gaps, medzier, napríklad e, v ochrane zamestnania. Sú totiž určité osoby, ktoré nie sú zaradené ako zamestnanci alebo pracovníci a tým pádom nemajú prístup k mnohým právam, ktoré majú k dispozícii pracovníci alebo zamestnanci. Druhý prípad takéhoto nedostatku e, ochrany sú, je chýbajúca reprezentácia a tam sú dve veci. Tam ide o to, že majú problémy takíto ľudia prístup k inštitúciám, ktoré dávajú pracovníkom hlas, teda k odborom, k pracovným radám alebo iným formám zastúpenia e, ako prejavu demokracie na pracovisku a takáto, takýto tretí nedostatok sa týka výkonu, presadzovania. Tam vidíme rozdiely vo vykonávaní, v presadzovaní, kde vznikajú špecifické problémy. Napríklad zamestnanci, pracovníci nepoznajú niektoré svoje práva, to je napríklad v tých zmluvách zero na nulové hodiny. To sú problémy, ktoré sa týkajú postavenia v zamestnaní, ale Ide tu aj o výkon takýchto práv a ďalších súvisiacich vecí. Túto kategorizácia, ako som povedala, sme, je kategorizácia, ktorú vypracoval MOP a ďalší výskumní pracovníci. A my sme sa pozerali, ako tieto nedostatky alebo chýbajúce veci vyzerajú na mape EÚ. Pozerali sme primárne právo, sekundárne právo, ako aj to, ako rieši legislatíva členských štátov tieto slabé miesta. A teraz v prvom rade budeme skúmať to, čo sme nazvali individuálnou dimenziou prekernosti. Tento rozmer sa týka využívania aj zneužívania netypických foriem práce, ako napríklad máme tie nulové kontrakty v UK, máme v Belgicku e, kontrakty typu flexijob, alebo vo verejnom sektore máme vo viacerých krajinách zmluvy na dobu určitú, najmä v Taliansku. To bola väčšina petícií na túto tému z Talianska. My si myslíme, že je dôležité, že vo všetkých týchto prípadoch, ktoré rozoberáme v správe, je možné identifikovať konkrétne väzby medzi prekernosťou na jednej strane a na druhej strane určité zákonné e, determinanty spojené s touto prekernosťou. Patrí sem napríklad ten problém, ktorý sa týka prístupu k právam zamestnancov v prípade tých kontraktov na nulové hodiny. Je to preto, že sú tam určité nedostatky, chybajúce miesta a takto sa môže porušiť kontinuita, ktorá je potrebná pre britské právo, aby mali prístup k niektorým právam pracovníkov. Čiže takto sa to rieši. Napríklad v Belgicku tie flexijob zmluvy legislatíva vylúčuje mzdy ako aj ďalšie platby z tohto e, ponímania odmeny za prácu, čiže sú vylúčené platby a nadčasy pre určité typy pracovníkov pretože e, nedostávajú tú ochranu, ako majú riadni zamestnanci v tom ktorom odvetví. Čiže tieto chýbajúce časti sa potom kombinujú s určitými nedostatkami pri re- reprezentácii a vynúcovaní. Platí to pri týchto zmluvách na nulové hodiny alebo flexijob zmluvách. V Belgicku napríklad pracovníci nemajú prístup k uplatňovaniu kolektívne odsúhlasených miest v odvetví formou odvetvových kolektívnych zmluv. Pokiaľ ide o vykonávanie, presadzávanie zmluvy v oboch prípadoch, teda tí zero hours a flexi job, sú veľmi často nie v písomnej podobe, a to je veľmi dôležité pre pracovníkov, aby si uvedomovali svoje práva. A nakoniec vnútroštátne opatrenia nie sú veľmi často účinné, keď ide o prevenciu zneužívania nadmerného počtu zmluv na dobu určitú alebo nepenalizujú zneužívanie, ktoré môže z nich vyplývať. Takže v tomto kontexte je dôležité sa pozrieť na to, ako európska legislatíva môže premostiť tieto nedostatky aká je kapacita európskeho právneho rámca, čo sa týka základných práv, ale aj e, práv v oblasti zamestnanosti. No a my by sme chceli povedať, že európske primárne právo môže byť e, interpretované tak, že je treba presadzovať inkluzívne pracovné štandardy, ktoré sú uplatniteľné na širokú škálu jednotlivcov, nezávisle od ich e, stavu, či sú zamestnaní alebo nie. No a čo týka charty, tak to máme články 30 a 31. Článok 30, tam sa hovorí o ochrane pred e, neopodstatneným prepustením. Tieto články sa uplatňujú na, všetkých, e, na všetky osoby nezávisle od kvalifikácie, takže nie sú to len zamestnanci, ktorí majú bežný pracovný pomer, ale aj v prípade atypických pracovných pomerov, nejakých napríklad sezónnych pracovníkov. No a taktiež je treba povedať, že rešpekt a e, rovnosť, že toto nie je princíp e, len EÚ, ale celkový princíp nášho právneho poriadku. No a čo sa týka judikatúry Európskeho súdneho dvora, tak tam sa hovorí vo viacerých prípadoch, keď to boli prípady, ktoré explicitne sa týkali atypických pracovných pomerov, tam sa hovorí, že princíp že tento princíp je súčasťou všeobecnej e, kvality európskeho práva. Takže na tomto základe inkluzívnych a rovných alebo spravodlivých e, pracovných štandardov, že sa uplatňuje aj európske sekundárne právo a taktiež národná legislatíva. Takže sú tu určité pokroky, čo sa týka toho, ako európske sekundárne právo, napríklad e, v podobe smerníc, Eh, ohľadom atypických pracovných pomerov, ako sa snažili zaručiť eh, pracovnú inkluzívnosť a taktiež rovnaké zaobchádzanie. Napríklad eh, tam máme otázku čiast, mm, čiastočných úväzkov a taktiež pomerov na dobu určitú. Európska sekundárna legislatíva môže teda postihnúť mnohé tieto typy kontaktov a pracovných pomerov, ktoré boli, sú, ktoré boli podstatou niektorých petícií. Napríklad sa tam hovorilo o e, podmienkach pre e, platy alebo podmienkach e, napríklad odpracovaných hodín. Avšak sú tu ešte určité nedostatky v rámci sekundárneho práva EÚ, ktoré naďalej nedodržiavajú e, princíp inkluzívnosti a rovnosti. Toto je dôsledkom nedostatkov v rámci e, sekundárneho práva, ale taktiež, že súd tomu uložil e, konkrétne hranice. Nebudem hovoriť o detailoch. Možno to môžeme diskutovať neskôr, ale možno Janis, keby sa pozrel na prípad Frančís a ja na záver by som ešte hovorila o konkrétnych výsledkoch. Ďakujeme, pani Pukidiaky. A myslím si, že ste použili veľa z toho pridelného času, tak teraz odozdávam slovo vášmu kolegovi a potom uvidíme, ako to bude pokračovať. Takže, aby sme nedostali časový skos. Ďakujem. Takže ďalšia moja vec, ďalšia má oblasť, to boli francízy. Chcem sa pozrieť na interakciu medzi rozdrobením e, podnikov a taktiež e, na prekarné pracovné e, miesta. Toto sa týka predovšetkým e, fast foodového sektoru. Má, sú tam práva pracovníkov zaručené v primárnom a v sekundárnom európskom práve. Ja sa nebudem pozerať na konkrétne frančizové štruktúry, ale hlavným rysom tohto sektora je toto paradoxná kombinácia e, právnej a finančnej nezávislosti týchto frančizových subjektov, ako napríklad e, tu máme spoločnosti ako McDonald's alebo Starbucks, ale zároveň je tu určitá kontrola e, zo strany e, teda tej centrálnej francízy. No a my chceme, aby toto malo e, pozitívny dopad na zamestnancov francíz. Takže predstavte si napríklad Mm, otázka je, či by sa to malo riešiť na úrovni nejakého jednotlivého obchodu, napríklad McDonaldu, alebo na úrovni celej tej siete. A máme tu teda rizikovú oblasť, ktorej čas je veľa prekerných pracovných miest. No a čo týka e, frančíz, tak tie sú dôležitým hospodárskym mechanizmom pre trh, ale je treba zaručiť, že toto rozdrobenie e, e, obchodu nedôjde k tomu, že bude rozdrobený e, celkový hlas zamestnancov. No a je tu e, kapitalizácia e, podnikov a taktiež fragmentácia tejto siete. A taktiež je tu interakcia s práhmi, ktoré boli stanovené v tejto oblasti. No a pokiaľ v tom jednom konkrétnom e, obchode je, e, sú uspokojené tie konkrétne potreby, tak potom v e, princípe nie sú efektívnym spôsobom implementované. Zatiaľ sa na európskej úrovni neriešila otázka franchise. No toto by nebolo problematické, pokiaľ by všeobecný rámec bol robustný a riešil by akékoľvek nedostatky v rámci francízových sietí. Avšak my si myslíme, že toto tak nie je predovšetkým, pretože sú tu nedostatky v oblasti sekundárneho práva. Čo týka primárneho európskeho práva, tak tam sa podporuje stratégia proti ohrozeným pracovným miestam. Podporuje sa tam napríklad kolektívne vyjednávanie, a zamestnanecké akcie, a takže len rôzne nezáväzné princípy, avšak otázka sociálnej politiky, otázka kompetencií, e, sloboda združovania, všetko toto je nedostatečne poriešené, ošetrené v rámci sekundárnej legislatívy. Takže máme tu štyri smernice. Je to e, sú to smernica o, o informácie o konzultáciách, o kolektívnom prepušťaní a nebudem hovoriť o konkrétnych detailoch, ale identifikovali sme tam určité potenciálne nedostatky alebo nejaké oblasti neistoty v súvislosti napríklad e, s kontrolami e, nad podnikom, čo toto uplatňuje v prípade frančízových sietí, taktiež e, či sa smernica ohľadom informácie konzultácie môže uplatňovať v prípade frančízových sietí, rovnaké v prípade pre hromadného prepušťania, taktiež to problematický dostatok v prípade, že frančízor eh, umožní transfer nejakému inému eh, subjektu, či sa môže vyjadriť na tento transfer, či tam bude môcť byť nejaký dopad na podmienky pre zamestnancov. Druhá vec, alebo druhý nedostatok, je na úrovni členských štátov Takže to je všeobecný problém v súvislosti s touto otázkou, že nemáme celkovú širokú definíciu pracovníka, tak aby sa uplatňoval princíp voľného pohybu pracovníkov. No a toto môže umožniť členským štátom uplatniť si e, obmedzenia kolektívneho vyjednávania alebo zamestnaneckých e, e, štrajkov. Napríklad pokiaľ krajina zakaže sekundárny štrajk, to znamená, že štrajk u jedného McDonalda nemôžu e, podporiť zamestnanci iného McDonalda a tým pádom toto obmedzí e, silu, ktorú by tento krok zamestnancov ináč mohol mať. Takže na záver chcem povedať, že by sme mali zrevidovať e, legislatívu v súvislosti s frančízovými sieťami, tak aby bol zaručený e, jednotný hlas zamestnancov. Ďalšia oblasť, o ktorej sme hovorili v štúdii, je otázka e, rôznych kontaktov je treba zaručiť koordináciu rôznych stratégií, pretože stratégie samé o sebe môžu byť v poriadku, ale pokiaľ nebudú postupovať spoločnosti, toto e, môže e, mať e, negatívne dopady. Takže máme tu napríklad nariadenie o pracovnom čase. Nemáme tu E, smernicu, ktorá by sa vzťahovala k minimálnym, nie k maximálnym, ale k minimálnym pracovným časom. Myslím si, že toto je kľúčové, pretože to súvisí s neregulárnym e, zamestnávaním a taktiež to neumožňuje dostatočnú kontrolu nad e, pracovným časom zamestnancov. Ďalšia vec, tu je právo zamestnancov poznať podmienky e, svojho zamestnanského pomeru, tak bolo povedané, toto právo má skôr taký morálny rozmer, súvisí s osobnou dôstojnosťou vedieť, aké sú vaše práva, aké sú vaše e, podmienky zamestnávania. Toto podporuje e, trhovú integráciu a môžeme monitorovať situáciu, môžeme zbierať údaje, môžeme uplatňovať princípy a štandardy možno niektorí e, sezónni zamestnanci taktiež nie sú e, pokrytí smernicou o ochrane. Toto si myslím, že je problematické, pretože paradox je ten, že títo pracovníci skutočne sú potrební a potrebujú túto ochranu. Tretia vec je to kombinácia obchodnej fragmentácie atypických pracovných e, miest a taktiež teda reprezentatívnej e, ohrozenosti pracovných miest. Napríklad, čo sa týka vo francízach, tá štruktúra môže viesť k stratégii, kde sa snažú znižovať náklady a znižuje sa miera e, alebo počet zamestnancov napríklad vo fast foodovom sektore. No a potom dôsledkom tejto stratégie zamestnávateľia e, kontrahujú ľudí na atypické kontrakty. No a títo atypickí zamestnaní ľudia potom majú problém s zastúpenosťou. Pokiaľ máte takýto atypický kontrakt, možno sa bojíte, že prídete o prácu už budúci týždeň, tak možno nie ste dostatočne potom zastúpení a vaše pracovné práva. No a pokiaľ nemáte právo byť zastúpení, tak toto vedie k tomu, že tam dochádza k demokratickému deficitu na pracovisku. Takže nemôžete vyvážiť rozhodnutia zamestnávateľa. Všetko toto sa potom spája, aby ste s tým bojovali, tak potrebujete mať stratégiu, ktorá bude riešiť všetky tieto nedostatky. To, čo sa týka tých politických návrhov, Čo sa týka transferu e, rizika zamestnávateľa na e, zamestnancov, toto sa týka všetkých e, úrovní pracovného trhu. My si myslíme, toto vedie k zásadným otázkam pre európsku sociálnu politiku. A v tomto zmysle my sme chceli povedať, že nariadenie, ktoré by riešilo transfer rizika na stranu zamestnancov, že by si toto vyžadovalo, aby EÚ konala holistickým spôsobom, ako som povedala, že ohrozenie pracovných miest toto je vec, ktorá, sa, ktorá za, súvisí s viacerými e, premennými. No a keďže už nemáme veľa času, tak špecificky prejdem k určitému vzorcu politických e, odporúčaní, o ktorých sme diskutovali v súvislosti s, s našou správou. Sú kategorizované na základe troch princípov. Po prvé je to princíp inkluzívnosti. A v rámci tohto princípu, ako to vidíme, je tu veľký problém zavedenia celoeurópskej definície konceptu pracovníka. A toto by nám umožnilo mať efektívnejší mechanizmus pre mnohých pracovníkov, ktorí majú atypické dočasné kontrakty, mali prístup k, európskym pra, pracovným právam. Druhá vec by bola, že by sme e, obsiahli e, fran- otázku frančíz v rámci e, našich smerníc, tak aby toto pokrývalo všetkých pracovníkov nefragmentovaným a univerzálnym spôsobom. A taktiež, a môžeme o tom diskutovať detailne, čo sa týka princípu kvality Taktiež veríme, že akákoľvek politická diskusia v súvislosti s ohrozenými pracovnými miestami by mala vziať do úvahy existujúcu európsku legislatívu v oblasti atypickej práce a taktiež v oblasti regulácie pracovného času. Diskutovali sme o tom, než, v našej prezentácii, ale aj v našej správe, ani smernica o práce častočný úvezok, ani e, smernica o pracovnom čase nešpecifikuje minimálne e, hodiny, minimálne pracovné hodiny, ktoré musia byť poskytnuté tomu zamestnancovi. Takže tento nedostatok by sme mali riešiť, malo by sa to robiť v rámci legislatívnej európskej úrovni, aby sa tam stanovila minimálna odpracovaná e, doba teda minimálne hodiny, ktoré by mal dostať zaručené zamestnanec. No a v rámci našej finálnej analýzy vidíme, že taktiež sú tu nedostatky v implementácii smerníc. Na tomto zmysle si myslíme, že sú tu viaceré odporúčania. Po prvé, zlepšiť prístup k informáciám ohľadom zamestnávania. Napríklad komisia teraz je zapojená do procesu e, pozmeňovania e, smernice. Ďalej, zlepšiť prístup k spravodlivosti ako opravným prostriedkom, ktoré sú v dispozícii pre atypických zamestnancov. Napríklad legislatíva v súvislosti s rovnosťou pohľavy by mohla byť e, užitočná, pretože poskytuje určitú mieru ochrany No a na záver chcem povedať, že nič z toho, čo som povedala, nemôžeme dosiahnuť, pokiaľ európske inštitúcie, európske členské štáty, ale taktiež zamestnávateľi a pracovníci sa nestretnú a budú chcieť e, znížiť mieru e, ohrozených, výskytu ohrozených pracovných miest. No a budú postupovať konzistentne s cieľmi inkluzívnosti, rovnosti a ľudskej dôstojnosti. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem vám obom za e, vaše veľmi zaujímavé príspevky, ako aj za to, že ste nás oboznámili s tými najdôležitejšími bodmi. A teraz dám slovo mojim kolegom. Ak majú otázky, e, ktoré by vám chceli položiť, ľud, nech sa páči. Ďakujem. Naozaj mi je ľúto, že som zmeškal začiatok prezentácie. Chcela by som sa spýtať niečo, čo ste spomenuli vo svojich záveroch. E, podľa vašich názorov jeden zo záverov štúdie je, že existujú e, prázdne miesta, nedostatky e, v zákonoch a vlastne spôsob, ako to prekonať, je prijímať zákony. Čo tu Skutočne je zrejmé, že takmer neexistuje žiadna sociálna legislatíva na celoeurópskej úrovni. Mnohé nedostatky a biele miesta korešpondujú tomu, že vlastne e, tá e, pracovná legislatíva e, sa nevyvíjala tak, ako reálny život. Je potrebné tieto biele miesta zaplniť. Ďalšia vec je, staviť na riešenie prostredníctvom súdneho systému a využívať judikatúru. Vy ste hovorili, že súdnictvo toto môže riešiť a to mi prípada veľmi zaujímavé, pretože jedným z najdôležitejších problémov, ktorý sa týka týchto prekerných pracovných miest a pracovníkov je práve problém s prístupom e, k spravodlivosti E, či na národnej alebo na medzinárodnej úrovni, lebo pracov, napríklad pracovné súdnictvo vo Veľkej Británii takýto typ e, konaní nie je otvorený všetkým občanom, čiže je potrebné, aby sme mali otvorený systém, ale aj tak je tu riziko pre pracujúceho, ak sa rozhodne e, nejakú kauzu predložiť na súdne konanie. Vždy je to lepšie, ak je nejaká skupina, ktorá sa rozhodne predložiť niečo na súd. A keď my nebudeme príjmať, a ja by som teda osobne radšej príjmala zákony, aby sme vylepšili le legislatívu na európskej úrovni tak, aby sme mohli tieto e, prázdne miesta, tieto nedostatky vykryť a aby sme mohli prispieť k rozvoju ekonomiky. Ale ak sa to nestane, čo môže urobiť organizácia pracujúcich, aby mohla e, nejakým spôsobom popchnúť dopredu judikatúru? E, tieto e, veci ohľadne vykonávania práva, o ktorých ste hovorili, bude, budú prednesené v nasledujúcich príspevkoch. Nech sa páči, dáma vám slovo. Ďakujem. Ja plne zdieľam to, čo ste povedali je pravdou, že tieto prázdne miesta, ktoré, e, o ktorých ste hovorili, sú dôkazom zmien na pracovnom trhu. A, táto, a vlastne ten právny systém a zákony nepokrývajú tieto veci. Súhlasím s vašou interpretáciou, pokiaľ ide o pôvod týchto nedostatkov, ale pokiaľ ide o aplikačné pole, tak e, podľa posledných udalostí myslíme na ten sociálny pilier e, práv pracujúcich a možno to by bolo jedno z, jedna z možností, ako vylepšiť legislatívu v tejto oblasti. Mohlo by to byť niečo ako smernica, kde na jednej strane vyvolíte boli tie návrhy, ktoré navrhuje Európska komisia. My chápeme, že to z politických dôvodov, ale aj zo, z právnych dôvodov môže byť zložité príjmať zákony a predkladať pozmenujúce návrhy vo všetkých týchto oblastiach, o ktorých sme hovorili. Ak je tomu tak, tak potom možno by bolo lepšie, alebo bolo by dobre spozerať sa na tie výkonné mechanizmy, ktoré lepšie fungujú, je tam lepšie možné, možné sledovať inf- e, informácie v členských štátoch aj na úrovni Európskej únie a rovnako ako aj procedúry pri porušení, tak malo by tam byť aj monitorovanie zo strany Európskej komisie, tak aby tam boli správy a aby sme potom e, vlastne mohli e, veci riešiť, lebo niektoré nedostatky sú spôsobené aj superpozíciou niektorých e, E, zákonných úprav. Pokiaľ ide o nedostatok ďalších mechanizmov, práve tak ako aj e, či už reprezentatívne alebo aj z hľadiska nástrojov, tak e, bolo by dobré pozrieť sa na to, či máme nejaké nástroje, ktoré by to mohli vyriešiť. Treba si uvedomiť, že to je priestor, kde e, v Európskej únii neexistuje legislatíva a to by mohlo byť oveľa problematickejšie. Ja máš niečo, chceš niečo dodať? Áno, veľmi stručne. Ja si myslím, že je naozaj dôležité, aby sociálni partnery e, sa na tomto procese zúčastnili. Prekernosť pracovných miest je dôležitý problém a vyžaduje si inovačné a kreatívne riešenia. Je potrebné osloviť sociálnych partnerov a hľadať cesty, ktorými možno vykročiť dopredu Rovnako treba využívať rámcovú smernicu o dôstojnej práci, ktorá takisto pokrýva túto dimenziu Medzinárodnej organizácie práce a vlastne veľmi dobre to robí Európsky e, súdny dvor tiež môže pomôcť v okamihu, keď e, môže poskytnúť garancie, pokiaľ ide o cieľ tejto smernice. A my teraz najmä potrebujeme kreatívne riešenie. Ďakujem. Toto je veľmi je zaujímavá téma. A my sme mali vo Švedsku už takúto e, debatu a zdá sa, že e, my tu riešime smernice, neexistujú nariadenia, neexistuje plná harmonizácia a členské štáty vôbec nemajú záujem na plnej harmonizácii. A tento prvok musíme mať na zreteli. Nie sme federálnou úniou, sme konfederáciou štátov, kde e, kompetencie e, v tejto oblasti sa líšia e, od jedného štátu po druhý a preto my musíme byť opatrní, keď chceme definovať to, tú, ten záverečný návrh. Tento bod je mimoriadne dôležitý a pokiaľ ide o ten prvý panel podmienky pre v prekernej práci v Európe 2017, ja chcem privítať aj e, moderátora, priateľa, pána Heinza Beckera, ktorý bude e, predsedať tomuto prvému panelu. Prepačte, ja sa teraz musím vzdialiť, lebo mám nejaké veci, ktoré musím vyriešiť, ale vrátim sa. Ďakujem. Vítajte na tomto prvom paneli. Ja som poslanec Európskeho parlamentu od roku 2011. Pracujem ako riadny člen vo výbore pre petície a ako náhradník vo výbore e, emplua a sociálne záležitosti, teda pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. A preto som veľmi rád, že e, tu môžeme, môžem sa zúčastniť tohto vypočutia, ktoré sa týka obidvoch výborov. V tomto prvom paneli si vypočujeme názory zástupcov agentúr eh, únie, think tank, eh, komerčnej obchodnej komory, ako aj ľudí, ktorí sa zaoberajú vo výbore pre zamestnanosť práve týmito otázkami. E, cieľom je e, trošku vyjasniť tú komplikovanú situáciu v oblasti zamestnanosti v Európskej únii, tak ako to povedala pani predsednička pred chvíľkou a ako to dokonale vysvetlila. A ja by som zároveň chcel ešte povedať niečo k posledným pokrokom, e, ktoré viedli k diverzifikácii pracovných podmienok. Hovorili sme o e, zmluvách 0 hodín, o flexibilných part-timoch, čiastočných pracovných úväzkoch a nemôžeme zabúdať na ďalší pokrok, E, ktorý, ako všetci vieme, predstavuje digitálna transformácia ekonomiky, ktorá mení spôsob práce a takisto aj e, spôsob na e, komerčného správania sa spolu E, tá, tento spôsob e, E, pracovať a predávať sa uzmenil. Sme už uprostred prvého obdobia digitalizácie a ako všetci dobre viete, v súčasnosti tie podmienky e, nie sú stopercentné. Existuje veľa sektorov ekonomiky, e, kde prebiehajú veľmi rýchle technologické zmeny. A to je príležitosť, avšak aj obrovská výzva, ako všetci dobre vieme. E, toto je nová digitálna éra 5.0, 5.0 a e, to má dopad na všetky aspekty našich životov a e, mení nielen na spôsob práce, ale aj života. Táto digitálna revolúcia predstavuje nové príležitosti na zlepšenie E, zmierenia pracovného a rodinného života môže vylepšiť pre všetkých pracovné podmienky, ale vyžaduje si aj rýchle reformy. Reformy, ktoré, pokiaľ ja viem, ešte v členských štátoch zatiaľ neprebehli. A prečo hovorím o členských štátoch? Pretože väčšina týchto reforiem je v kompetencii členských štátov. A ja by som ešte rád zdôraznil, že okrem odborného vzdelávania eh, ani táto oblasť nie je dobre pripravená, lebo sa postupne objavujú nové profesie, nové práce – pre ktoré ešte zatiaľ vôbec neexistujú príslušné adekvátne vzdelania. Máme veľmi dobré perspektívy, ale nie všade. Komisia a parlament iniciovali iniciatívy v rozličných oblastiach, ako sa hovorí aj ako, ako sa hovorí aj v tej štúdii, ktorú sme si vypočuli, E, situácia v členských štátoch nie vždy nasleduje reálnu, reálny vývoj situácie a členské štáty nevždy plnia to, čo bolo rozhodnuté. A keď sa pozrieme na tieto informácie o pracujúcich, tak vlastne tento bod je v plne v kompetencii členských štátov a my ich, na nich musíme ukázať prstom, lebo to nie je Európska únia, ktorá má informovať o tom, čo sa deje v členských štátoch. Tieto nové pokroky a nové legislatívy my sa musíme pozrieť, či to sú správne nástroje a či netreba používať aj soft power Európskej únie. To by mohlo byť dosť e, efektívne. A vlastne toto som chcel povedať na úvod a teraz prejdem k nášmu rečníckému zoznamu. E, celá táto diskusia by nemala trvať e, viac ako 10 minút, táto prezentácia e, individuálnych názorov, pretože ak sa dostaneme do nejakej prekernej situácie, tak budem musieť zazvoniť na zvonček. A potom prejdeme ešte k okruhu rozpravy. Ja teraz vítam našich rečníkov. E, je tu Izabela Bileta, ktorá je, vine, e, ktorá je výskumničkou, ďalej pani Iga Magda, ktorá e, je výskumničkou štrukturálnych fondov z Polska. A ďalším je e, vicešéf ekonomickej komory Rakúska a zastupuje E, časť pracujúcich rakúskych a potom pán Sikliotis, ktorý je kolega z Európskeho parlamentu a predkladateľ správy o e, pracovných podmienkach a pro, o prekernej práci. E, dávam skoro najskôr pani Bilieta. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem výboru pre petície, že nás vyzvali aby sme prispeli k tomuto verejnému vypočutiu na tému, ktorú Eurofund už rieši rôznymi spôsobmi. Zaoberáme sa netypickými, pra- netypickými pracovnými zmluvami, podvodnými pracovnými zmluvami a podobne. Moja prvá problematika je, čo vlastne znamená prekerná, neistá, nechránená práca čo znamenajú neisté pracovné podmienky, neisté pracovné miesta. Ako už kolegovia povedali predtým, ide o veľký stupeň neistoty práve aj v oblasti definícií, vymedzení. A A tu nám ide o to, že neistá práca, neisté zamestnanie sa vždy opisuje viac menej negatívne ako neštandardné pracovné podmienky, vzťahy v porovnaní s e, priamými e, pracovnými vzťahmi na dobu neurčitú a plným pracovným úväzkom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. A akož mnohí tu napovedali, povedali, aj Grincho, aj Rubery to už povedali. Tu hovoríme o, o pracovných vzťahoch, ktoré nechránia pracovníka, neumožňujú pracovníkovi mať všetky tie práva, ktoré by malo dobre zamestnanie umožniť. A tu hovoríme o ochrane práv pracovníkov, ako aj o kvalite práce, zamestnania. A to je to naozaj dôležité, aby sme dokonca poukázali na tie problémy, ktoré máme vnútroštátne aj na európskej úrovni, pretože neistá práca sú nielen netypické formy práce, to súvisí alebo existuje to aj za štandardných, v štandardných pracovnoprávnych vzťahoch. A pokúsim sa poukázať aj na takéto aspekty. Toto je teda ten obsah, ktorému sa chcem zaobera- ktorým sa chcem zaoberať. A keďže ste ma požiadali, aby som hovorila o charakteristikách neistého zamestnania, neistej práce a dôvodov, prečo dochádza k nárastu neistoty, neštandardnosti. Pokúsim sa zamerať na niektoré hlavné výzvy. Čo sú charakteristiky? Tu by som vám toto chcela ukázať všetko spolu. Len aby ste videli, čo sme spravili e, pri prieskume európskych pracovných podmienok. My to robíme už v Eurofonde viac ako 25 rokov. Každých 5 rokov chodíme po Európe a pýtame sa pracovníkov, aké majú skúsenosti z práce a aké sú ich pracovné podmienky a skončili sme s tým, že sme chceli skúmať aj posúdiť kvalitu práce a kvalita práce sa nedá posúdiť, ak sa nezaoberáte na to e, viac rozmerne. A to podľa mňa súvisí s tou neštandardnosťou, neistotou. To sa netýka totiž len jednej charakteristiku. charakteristiku. Je to taký, sú to viacnásobné prvky a potom aj štandardné pracovné vzťahy môžu byť prekerné, keď si pozriete všetky tie rozmery. Tu len uvádzam, že sa zaoberáme určitými kvalitami práce s použitím siedmých indexov. To sú fyzické aj sociálne prostredie, to je dôležité pre tú prácu, v ktorej vykonávate svoje činnosti, intenzita práce, zručnosti, samorozhodovanie, kvalita pracovného času, za vyhliadky, teda perspektíva a zárobok. To máte všade tu uvedené. A potom je tu profil kvality, ktorý sa zaoberá analýzou týchto indexov. A na tomto grafe veľmi jasne vidíte, že tu máme mnoho typov kvality, a tu nehovoríme len o netypických formách zamestnania. Vidíme, že okolo 30 pardon, 13 miest sú pod tlakom alebo majú zlú, pod tlakom alebo majú zlú kvalitu. A vidíte, že tento tlak a zlá kvalita sú jedným z negatívnych aspektov takmer všetkých ukazovateľov. Napríklad tretina zamestnancov v nekvalitných pracovných miestach vyrazi, vyjadrila obavu, že stratia pracovné miesto v priebehu šiestich mesiacov a dochádza k veľmi nízkemu využívaniu zručnosti, a veľmi mladí ľudia s nízkym vzdelaním sú tu nadmerne zastúpení práve pri týchto typoch práce. A chcem uviesť jeden z prvkov alebo ukazovateľov, to je intenzita práce. Ako vidíte, len posúdiť pra, intenzitu práce znamená, že to musíme rozdeliť na rôzne prvky, ako napríklad práca rýchlou rýchlosťou alebo veľmi časté disruptívne prerušenia. A vidíte, že v závislosti od zamestnania sú tu určité výzvy, ktoré vyplývajú z toho, či dojde k pravdepodobnejšie k častým prerušeniam, alebo či bude potrebné pracovať vysokou rýchlosťou. Aj to všetko má dopad na vaše zdravie, pracovné podmienky. Druhá vec, o ktorú ma požiadali preskúmať, je to, čo nazývam napomáhajúce faktory alebo drivery neistoty, neštandardnosti. To je tu prvý bod. Keď sa na toto takto pozriete, nie je to veľmi jasné, ale chcem povedať, že chýba jasnosť, pokiaľ ide o postavenie alebo štatút zamestnania. Keďže robíme tento prieskum pracovných podmienok, tak tento prieskum, ako som povedal, je e, prieskum priamo u pracovníkov. Ich sa pýtame, či pracujú, ako pracujú a pýtame sa ich, aké máte postavenie, aký je váš štatút. Nie takto sa pýtame, ale pýtame sa ich, ste zamestnanec, pracovník, SZČO a verte, či neverte, od samého začiatku je ešte odkedy sme začali, je veľa ľudí, ktoré stále ešte nevedia, či sú zamestnanci alebo SZČO a podobne. A to sú tie kľúčové otázky, ktoré používame na to, aby sme mohli ukázať, ako zaradiť týchto pracovníkov. Tu vidíte, že sa snažíme riešiť napríklad platíte mzdy, poplatky, a keď stále nevedia, tak im dávame nejaké prvky, ktoré hovoria, ste e, riaditeľ, ste na voľnej nohe, pracujete pre seba, ste samozamestnávateľ a podobne. A ešte stále máme ľudí, ktorí sa jednoducho nevedia zaradiť. Pokiaľ ide o to rozdelenie, ktoré máme na európskej úrovni v Európe medzi zamestnancami podriadenými z hľadiska pracovného práva a SZČO, to sú tie, to je viac obchodné právo alebo občianske právo. Druhá vec, ďalšia vec je, že do akej miery to je e, zložitý aspekt zistenia toho, o čom hovoríme. Tu som sa snažila zaoberať skutočným e, samozamestnávaním. To je štúdia, nedávna štúdiu, ktorú sme urobili pri preskume pracovných podmienok v Európe, aby sme zistili, čo sú kritériá, ktoré môžete použiť na to, aby ste mali istotu, že ľudia, ktorí sú samozamestnávateľia a nemajú zamestnancov, to sú naozaj tie samostatne zárobkovo činné osoby a ak máte viac, je dôležité, či máte viac ako jedného klienta, či môžete najímať pracovníkov, či máte také právo, či máte právo robiť strategické rozhodnutia, tak keď tieto tri veci splňate, môžete byť SZČO. Ak nesplňate aj niektoré z týchto kritérií, ak máte alebo len jedno, tak určite ste viac ekonomicky zamestnan, závislý pracovník a ak máte dve kritéria, tak ste v takej šedej zóne, kde ešte stále nevieme, e, čo ste. A to je práve jeden z tých problémov legis- pre legislatívu. Tu som chcela ísť rovno, priamočiaro, ale bola tu tá predchádzajúca diskusia, a táto otázka skutočného samostatnej zárobkovej činnosti je práve veca, téma, ktorá sa rieši aj na vnútroštátnej úrovni rôznym spôsobom. A jednou z krajín, kde sa to rieši, je Taliansko, kde vytvorili tretí štatút medzi zamestnaním a SZČO. Takže môžeme o tom hovoriť potom neskôr. Moja môj tretí bod, ktorý sa týka tých napomájajúcich faktorov, je to, čo ste povedali, pán predseda. To sú nové formy zamestnania, ktoré vidíme, ale tu by som chcela poukázať na to, že sa máme vrátiť nielen k postaveniu e, zamestnancov, ale aj zamestnávateľov aj, za, aj nad rámec franchise, pretože máte, alebo máme, pretože máme napríklad vyslaných pracovníkov, kde je taká, takéto otrhnutie, úplné otrhnutie tých rôznych funkcií zamestnávateľa, kto zamestnáva, kto platí, kto je zodpovedný za ochranu zdravia a bezpečnosť prípravy e, pri práci, kto má na starosti odškodnenie. Táto fragmentácia zamestnávateľa je tiež veľmi dôležitá. A toto je e, ďalšia poznámka k tomu, že máme nielen neisté pracovné podmienky pre alebo veľmi neštandardné formy zamestnania, ale máme ešte aj takéto neisté pracovné podmienky v štandardných pracovnoprávnych vzťahoch a keď sa kvalita práce v Európe obecne znížila, máme stále 22 pracovníkov, ktorí budú pracovať v svojom voľnom čase, aby naplnili ciele, ktoré na nich práca kradie, alebo 26 ktorí nemajú 11-hodinovú prestávku medzi dvomi pracovnými dňami. A posledný obrázok sa týka tých hlavných víziev, problémov, ktoré vidíme. A jedným z nich je to, čo ste už povedali, narastajúci presun rizika na jednotlivca. To nebudem rozoberať, ale mňa prekvapilo, že, je tu, že ste nemali e, nedostatky v sociálnej ochrane na, e, v svojom zozname. Sociálna ochrana tu veľmi jasne vystupuje do popredia pri tomto narastajúcom presune, čiže dochádza k rozoberaniu kolektívneho záujmu a e, odbory majú problémy, pretože by mali reprezentovať nielen netypické formy pracovných vzťahov, ale aj tie prekérne. A tu je to pre nich veľmi náročné. Práve je tu veľmi náročné napríklad mať legitímnosť zastupovania. Proste práca sa a jej ponímanie sa celkom zmenilo pretože máme ľudí, ktorí vykonávajú pracovné aj nepra- e, platené aj neplatené činnosti, jednoducho činnosti pre prácu je veľmi dôležité e, toto z hľadiska životného cyklu, pretože ženy sa stretávajú s veľkým problémom práve v čase, keď majú deti, o ktoré sa starajú a ženy prehrávajú e, hneď ako majú deti a nikdy sa nevedia už potom vrátiť. Tento podnikateľský model je veľmi dôležitým faktorom. Chcem ešte len povedať, že EÚ úroveň je tu kľúčová a videli sme to aj v prieskume podvodných zmluv, je naozaj kľúčová, pretože dokáže uviesť určité usmernenia a potom vnútroštátna úroveň môže z toho vychádzať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Eurofund plní očakávania, naplňa očakávania a medzi tým by som privítal rôznych poslancov, mojich kolegov tu. Ďakujem veľmi pekne, že ste sem prišli a že máte záujem o túto tému. A teraz pani Magda, nech sa páči. Ďakujem. Koľko mám? 10 či 15 minút? 15, dobre. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Mojím cieľom je vás e, stručne uvieť situáciu na polskom trhu práce. Takže štruktúra našho pracovného trhu sa zmenila asi za posledných 20 rokov takýmto spôsobom vo vzťahu k rôznym typom zamestnaneckých pomerov, ktoré u nás máme. Toto je graf, ktorý nám ukazuje počet pracovných miest a štruktúru pracovných miest a ako sa za posledných 13 rokov zmenili od roku 2002. Tam sme mali veľmi slú situáciu na pracovnom trhu, viac než 20 nezamestnanosť. A to sa teda pomerne zlepšilo tej doby nezamestnanosť klesla na 5 v súčasnej dobe a zároveň veľká väčšina nových pracovných miest v tomto období bola v podobe dočasných eh, zamestnaneckých pomerov, dočasných zmluv. Takže vidíte tam tie eh, svetlé čiary, to sú milióny tých dočasných pracovných miest. Na začiatku to bolo v roku 2002 milióna pol a toto narastlo o 2 milióny pracovných miest, takže takmer na dvojnásobok v roku 2015. Takže viac než 86 eh, eh, čistého nárastu pracovných miest bolo eh, kvôli práve takýmto dočasným pracovným miestam. Takže z tohto pohľadu sa dá povedať, že Polsko sa stalo druhým Španielskom. Dokonca sme predbehli Španielsko, čo týka percentáže zamestnických pomerov, ktoré boli dočasné. Tuto máte uvedené v tomto grafe členské štáty EÚ. Vidíte, že máme veľmi, že v niektorých krajinách máme veľmi veľký e, podiel takýchto dočasných zmluv aj Polsku. No a toto bolo z časti kvôli tomu, že narastla alebo popularita agentúr, ktoré dohadzovali takýchto zamestnancov na dočasné zmluvy. Toto máme v tisícoch zamestnancov uvedené v tomto grafe. Dočasné zmluvy alebo dočasné pracovné miesta väčšinou sú dosť nerovnomerne rozpresnené, čo sa týka platov. Na tomto grafe vidíme opäť podiel dočasných a stálych pracovných zmluv dočasné sú tie ružové, potom tie tmavo-červené to sú stále pracovné zmluvy. Takže vidíte, že pracovníci, ktorí pracovali na dočasné pracovné zmluvy, dobrovoľne aj preto, alebo takí, ktorí sa chceli, sa tak rozhodli sami a ktorí nie, tak tí e, väčšinou pracovali v tých menej platených zamestnaniach. No, tam väčšinou tie pracovné miesta e, boli, alebo tam lepšie platené. Potom také právne informácie sú dva také hlavné typy dočasných pracovných zmluv v Polsku. Predovšetkým tu máme e, štandardné zmluvy, e, ktoré sú riadené zákonníkom práce a čím sa odlišujú od do, stálych pracovných zmluv, tých štandardných zmluv, predovšetkým preto, že je tam výpovedná doba, ktorá je oveľa kratšia v tomto prípade, sú to väčšinou len dva týždne. A po druhé, že ukončenie alebo vypovedanie zmluvy môže prísť bez akéhokoľvek opodstatnenia. No, zatiaľ, čo sa týka e, stálych pracovných miest, tam je aspoň teoreticky potrebné podstatenie. E, zároveň sme videli e, nárast výskytu tzv. zmluv občanského práva, ktoré nie sú regulované zákonníkom práce, ale občanským zákonníkom. A opäť teoreticky Máme momentálne na takéto smluvy viac než milión ľudí. To je viac než tretina všetkých ľudí pracujúcich na dočasné zmluvy. Takže tieto zmluvy, prečo sú takéto populárne? Predovšetkým, že sú ľahko vypovedateľné, nie je tam žiadna vypovedná lehota, nemusí tam byť žiadny dôvod, nie je tam žiadne odstupné. Po druhé, sú asociované s nižšou sadzbou dane. Takže buď tam nie sú žiadne príspevky na sociálne zabezpečenie, alebo len veľmi nízke, predovšetkým v porovnaní so štandardnými e, zmluvami v zmysle zákonníka práce. Do roku 2016 tam nebolo nejaká záväznosť, čo sa týka e, minimálnej mzdy. Máme teraz zákon z roku 2003 e, v Polsku v súvislosti s minimálnou e, mzdou. Na tieto kontrakty sa to do roku 2016 neuplatňovalo vôbec, od roku 2016 len častočne. Táto tabulka zhrňa rôzne typy kontraktov. V tých prvých dvoch slobcoch máme E, zmluvy pod zákonníkom práce, to sú tie väčšinou e, stále zmluvy a potom tam máme zmluvy e, pod teda občanským zákonníkom a tie sú väčšinou dobu určitú. Je treba rešpektovať príspevky na sociálne zabezpečenie, dovolenky, minimálnu mzdu. V prípade toho druhého typu zmluv, o ktorej som hovorila, je tam ešte ďalšie rozdelenie na dve časti. Máme tzv. umova zlecenie. To väčšinou eh, prekladáme ako mandátna zmluva a potom umova a dielo a to je väčšinou taká ako keby dohoda o odvedení práce alebo vykonaní práce napríklad na napísaní knihy a podobne. Takže toto je teoretický cieľ týchto druhého typu zmluv, ale často sa používajú ako zmluvy e, napríklad na opravu niečo, alebo napríklad aj e, pre e, upratovačky na umytie alebo vyčistenie izby, napriek tomu, že to znie absurdne. Takže tuto máme tie rozdiely, tie nezrovnalosti medzi týmito dvomi typmi kontraktov sú dosť veľké. Predovšetkým tieto mandatové kontrakty alebo zmluvy Musia tam byť teda príspevky na sociálne zabezpečenie, ale tieto príspevky sú často veľmi nízke a ďalej sú tu určité nedostatky, e, pomocou ktorých môžete tieto príspevky obísť, tak aby tam neboli žiadne príspevky. Čo sa týka platené dovolenky, v, kontakte, v kontrakte na dohodu často tam také, takéto ustanovenie vôbec nie je. Minimálna mzda taktiež nie je záväzná a čo týka mandátnych zmluv, tak od roku 2016 tam sa to uplatňuje. Tým sa zvyšla miera pokrytia z pracovníkov, napríklad sa mu uplatňujú stanovené v súvislosti s minimálnou zmluvou, ale vidíme tam ďalšie spôsoby, ako sa vyhýbať týmto novým e, pravidlám. Obvykle tam nie je žiadna výpovedná lehota, čo týka e, tých kontraktov na vykonanie špecifických prác pre vypovedanie kontraktu tam nemusí byť žiadne, žiadny uvedený dôvod, nevypláca sa žiadne odstupné. V prípade mandantných zmluv v niektorých prípadoch tam e, môže byť takéto ustanovenie. Čo to znamená? Znamená to, že sú tam veľké rozdiely v e, sociálnej ochrane pracovníkov, aj taktiež rozdiely, čo týka prístupu k primárnym príspevkom na dôchodok. Toto má veľký dopad na budúce rozdiely v dôchodkoch. A taktiež je tu rozdiel v daňovej sadzbe rôznych typ, zm, typov zmluv a tieto sú aj dôležitou motiváciou pri tom aby rozhodovaní o tom, akého typu zmluv budete mať. ďalej v súvislosti aj s tou štúdiou Eurofondu ohľadom dočasných pracovných zmluv v Polsku. A to je len také rýchle zhrnutie výsledkov tejto štúdie. Ako by sme očakávali, tí pracovníci, ktorí pracujú na dočasnú pracovnú zmluvu, tak tam je väčšia pravdepodobnosť, že budú mať menej kvalitné pracovné miesto. A toto sa vzťahuje na všetky aspekty kvality práce, na ktoré sme sa pozerali. Napríklad tam väčšinou nižší plat, ako už som hovorila, e, vyššie riziko toho, že prídu o prácu, e, vyššie pracovné nasadenie, e, dlhšie odpracované hodiny Niektoré aspekty sú podobné alebo rovnaké ako v prípade stálych eh, zmluv, napríklad čo tie školení. Keď prídete na pracovný trh alebo vstúpite do nového zamestnania, tak väčšinou ste najskôr na eh, dočasnej pracovnej zmluve, tak čo týka školení, tak tam sú tie čísla podobné, ale keď sa pozriete na účasť na školeniach v Polsku v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ, tá účasť je stále dosť nízka, takže tam je veľký rozdiel. Ďalší graf. Tuto máte ukázané rozdiely medzi dočasnými a stranými pracovnými zmluvami. A síce e, tu hovoríme o pracovnom vyťažení. Vidíte, že ten rozdiel tam je. Až v roku 2015 tam bol obrovský nárast za tých e, ubehnutých 5 rokov. Aby som to zhrnula, v Polsku máme viac než 3 milióny ľudí, ktorí pracujú na dočasné pracovné zmluvy a 13, z celkových 13 miliónov zamestnancov. Tieto dočasné pracovné zmluvy súvisia s väčšou mierou eh, ohrozenia pracovného miesta alebo neistoty a taktiež celkovej eh, kvality pracovného miesta. A zároveň, čo sa týka pokrytia sociálneho zabezpečenia, tam nie je príliš veľký rozdiel v porovnaní so stálymi zmluvami. A zároveň eh, kont- kontrakty spadajúce pod občanskoprávny zákonník, tak tam je e, rozdiel, čo týka sociálneho pokrytia. Takže takáto je tá segmentácia na pracovnom trhu. Much, Ďakujem veľmi pekne, pani Magda. No objection... Ďakujem vám za tieto informácie a e, vaša prezentácia je veľmi zaujímavá aj pre e, členov výboru AMPla. A teraz ideme na pána Gleisnera, nech sa páči. Ďakujem. Moja prezentácia je po anglicky, ale urobím ju po nemecky. Vielen Dank für die Gelegenheit. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste mi umožnili prezentovať tu stanovisko ekonomiky a takisto chcem e, sa podeliť s rakúskou skúsenosťou, ale nenechám bokom ani situáciu v Európskej únii. E, v tejto e, prezentácii sa pokúsim spochybniť niektoré mýty. Napríklad, atyp, e, čoraz viac narastajú formy atypických pracovných miest a zamestnanie. Tu máte údaje za Rakúsko, kde je vidieť, ako sa rozvíjajú jednotlivé typy zamestnania. Hore vidíme nezamestnaných, teda inaktívne obyvateľstvo, ktoré e, prešlo z 29,5 na 24,0 v posledných rokoch. A tam sú potom ďalej také menšie segmenty, kde sú nezamestnaní a nezávislí pracovníci, freelanceri, E, pracovníci vo verejnej správe, zamestnanci na part-time a zamestnanci na plný úvezok. E, väčšina ľudí, okolo 40 pracuje na plný pracovný úvezok. V roku 2016 to bolo 40 e, V Rakúsku sa veľmi zvýšila proporcia čiastočného, polovičného pracovného úväzku a to neustále v Rakúsku rastie. Možno by vás zaujímala situácia na úrovni EÚ. Tieto údaje sú z Európskeho parlamentu o prekérnych pracovných miestach v Európe. Tu vidíme rozličné spôsoby zamestnania, či už 59 e, ľudí v Európskej únii pracuje na plný pracovný úvezok. E, e, čas, ktorá sa zredukovala, tá je na druhej strane grafu a vidíme, že ostatné sa buď znižuje, alebo e, je to stabilné. Iba jediný e, druh práce narastá, to je e, polovičný pracovný úvezok. To je dokázané aj v štúdii Eurofan. A opakujem po anglicky, to znamená, že polovičný pracovný úvezok narastá neustále Ďalšia vec, ktorú dnes počujeme, atypická práca je prekerná práca a e, zvyčajne sa to dáva do e, súvislosti s chudobou. Je to pravda? V Rakúsku 14 obyvateľov e, sú o, skutočne ohrození chudobou. To znamená, že tieto rodiny e, majú menej ako 60 príjmu priemerného príjmu rodín. Part-time to je 11% a 38% je nezamestnaných. To znamená, že polovičný pracovný úvezok redukuje riziko chudoby a nezvyšuje ho. Tieto faktory sa odrazili takisto aj v európskych štúdiách. Našiel som ich napríklad e, v Európskom eurobarometri o prekernej práci, kde sa hovorí, že e, chudoba sa týka skôr, skôr redukcie pracovnej intenzity a nesúvisí tak s nízkym platom. A čo je zaujímavé, e, tak je, že zdá sa, že Európska únia e, má tendenciu vlastne e, zvyšovania chudoby s redukciou e, práce. E, ďalšie čísle, ktoré by bolo potrebné prehlbiť prostredníctvom štúdií. Aké sú príčiny chudoby? Máme tu, na, tu ten najväčší diel, to sú privátne aktivity, tu navidíme percentá potom tam vidíme ľudí, ktorí nie sú zamestnaní alebo sú neaktívni a tí sa neobjavili v tejto štatistike pri e, atypických modalitách. E, čo tým chcem povedať? Atypické modality práce môžu zvýšiť riziko chudoby, ale jednotlivé prípady treba veľmi podrobne e, naštudovať, pretože tam môžu byť aj iné rizika, buď privátne zamestnanie alebo nezamestnanosť. Tiež sme počuli, že Európska únia alebo aj Rakúsko e, majú také, e, že tam tie atypické spôsoby práce znamenajú automaticky redukovaný pracovný čas. A to e, sa rovná prekernosti. Aspoň v rakúskom prípade tomu tak nie je. Ale vieme, že aj na európskej úrovni riziko prekernej práce e, a pokiaľ ide o E, zmluvy na dobu neurčitú, ale s redukovaným pracovným časom je obmedzené. Ale riziko prekernosti v prípade nedobrovoľného redukovaného pracovného času zvyšuje riziko upadnutia do chudoby. A to nás e, vedie k otázkam, že do akého, v akom percente sú tieto čiastočné pracovné úväzky dobrovoľné alebo nedobrovoľné. Tu máme údaje Eurostatu. Vidíme prípady nedobrovoľných pracovných úväzkov, vidíme, že tie písmená sú malé, ale viac ako 70 pracujúcich v tejto situácii by chceli pracovať viac a cítia sa nevyužitý aj v Španielsku, aj v C- na Cypre a zatiaľ čo v Českej republike, Malte, Luxembursku, Holandsku, Nemecku tieto údaje sú oveľa nižšie. E, čo to znamená? Že E, krajina s väčšou mierou nezamestnanosti e, zvyčajne registruje viac ľudí, ktorí chcú pracovať viac hodín. Zatiaľ, čo v krajinách, kde je miera nezamestnanosti nízka, je viac ľudí, ktorí pracujú na redukovaný pracovný úvezok, lebo to chcú. Pravdepodobne by si mohli nájsť aj e, plný pracovný úvezok, ale z rôznych dôvodov to nechcú. A ešte ďalej skúmam situáciu mojej vlasti v Rakúsku. Niekoľko aspektov. Rakúsko je krajinou, kde po Holandsku je naviac pracujúcich, ktorí pracuje na redukovaný pracovný úvezok. E, tento spôsob práce v posledných rokoch veľmi zvýšil v prípade mužov, ale mimoriadne v prípade žien. A aké sú dopady tejto situácie? Redukovaný pracovný úvezok, e, ako som povedal, narástol a jedným z dopadov bolo, že množstvo žien, ktoré v Rakúsku pracujú, tiež veľmi narástol. Okrem toho, priemerný e, prac, e, priemerná dĺžka pracovného času rakúskeho pracujúceho sa redukuje o 4 hodinu týždenne každý rok. A to vidíme. V podstate to, k čomu dochádza v Rakúsku, je redukcia totálneho pracovného dňa. A táto redukcia e, predpokladá istú úľavu pre e, pracovný trh. Možno vás prekvapí, že e, zástupca zamestnávateľov ako ja povie, e, že to je v poriadku, keď sa redukuje dĺžka pracovného času, ale nie je to také ako vo Francúzsku. E, táto redukcia nie je taká škodlivá. V Rakúsku máme veľ... vysok... vysoké množstvo žiadosť, 87 e, ľudí pracujúcich na pracovný úvezok sú dobrovoľní. Prečo? Pretože máme e, veľmi priaznivé rámcové podmienky. Zvyčajne títo ľudia neplatia daň z príjmu, platia menšie odvody do sociálnej poisťovne. Rovnako tu máme e, modely, ktoré sú dotované a sú určené ľuďom e, istého veku. A niektoré sociálne dávky e, sa dostávajú iba vtedy, keď niekto má plat pod istú hranicu. Ak presiahne túto hranicu, tak samozrejme táto osoba začne platiť väčšie dane a väčšie odvody. Čo to znamená? Rakúsky štát urobil to, že tieto rozličné e, pracovné e, spôsoby sú atraktívnejšie pre pracujúceho. Je to taká sladká pasca, najmä pre ženy. Jemná pasca. E, je veľmi málo podnetov a stimulov pre pracujúcich, aby sa aby zmenili svoj čiastkový pracovný úvezok na plný pracovný úvezok. Atypické pracovné časy E, veľmi často nie sú vnúcované inštitúciami, ale sú výsledkom e, dobrovoľného osobného rozhodnutia. A e, tu sa hovorí o malých prácach, ktoré trvajú veľmi krátko v Rakúsku, a že vlastne tento typ eh, prác eh, narastá. Je to veľmi atraktívny typ práce. A ešte je tu jedna vec, ktorú som nespomenul, je to veľmi dôležité. V prípade redukovaných pracovných úväzkov sa inštitúcie zaoberajú deťmi, starajú o deti. Vo vidieckých oblastiach veľmi často tento typ starostlivosti o deti končí na obed a práve preto mnoho žien chce pracovať iba na polovičný úvezok na pol deň. E, pokiaľ ide o dĺžku pracovného času a aj po tie veľmi redukované pracovné časy, tak tam máme verejné stimuly. Sú to veľmi atraktívne ponuky a ja by som povedal, že vo všeobecnosti e, štát e, dosiahol taký iný ako ten želateľný efekt. A pokiaľ ide o sociálnu ochranu ľudí, ktorí pracujú v atypickom pracovnom čase. Špecifikom našej krajiny je, že všetky spôsoby e, práce, e, na ne sa vzťahuje sociálna ochrana. Za každú, na každú prácu, e, na, kde je hodinová mzda rovnako, aj na nezávislých, ktorí si platia poistku v e, nezamestnanosti, sa niekedy môžu ocitnúť ako nezamestnaní, rovnako freelancery a nezávislí pracovníci, ktorí napríklad v prípade ochorenia alebo v ďalších situáciách môžu byť krytí podporou nezamestnanosti, ale pracovné právo sa aplikuje iba na pracujúcich. A bez toho, aby sa vlastne rozlišoval dĺžka trvania pracovného času alebo pracovného úvesku. Zmluvy e, na 0 hodín sú zakázané v Rakúsku. E, bolo to súdne rozhodnutie a môžeme povedať, že rakúsky systém e, rešpektuje e, systém flexi bezpečnosti. E, to je veľmi dobrý systém, pretože tam je zabezpečená dobrá sociálna, dobré sociálne krytie a plus relatívne liberálny pracovný čas, čo vedie k tomu, že pracujúci, ktorí pracujú nezávisle alebo tí, ktorí pracujú na redukované pracovné úväzky, hovoria nám, že oni sú spokojní so svojou pracovnou situáciou. A teraz mi dovolte ešte jednu malú poznámku, pretože môj čas už pomaly končí. Formy atypických pracovných úväzkov a pracovný trh samozrejme, že tu je istá fluktuácia eh, modernej ekonomiky, ktorá spôsobuje isté výkyvy, lebo podniky teraz hľadajú flexibilitu. Ak ju nenajdú vo bežných eh, pracovných vzťahoch, tak začnú používať ETTS. To znamená, že sú, máme tu podniky, ktoré ponúkajú eh, prácu na eh, dočasný pracovný úvezok. A tam potom nie je taký E, v takýchto prípadoch sa potom často neuchádza, až tak často neuchádzajú pracujúci o typické pracovné e, úväzky. A aký je dôvod nemeckého e, alebo rakúskeho e, pracovného zázraku? Hlavným dôvodom nemeckého e, pracovného zázraku e, bola modelácia platov a flexibilita pracovného času. Neexistuje lepšia forma, ako pritiahnuť na pracovný trh viac ľudí ako redukované pracovné úväzky. A už končím. Aké sú závery, ktoré by som ja z tohoto všetkého vyvodil? Od všetkých týchto údajov, zo všetkých týchto údajov. Ak chceme regulovať formy atypickej práce, musíme zohľadňovať to, že často ide o E, slobodné rozhodnutie pracujúcich, ktorí chcú na takýto úvezok pracovať, ako to podporuje väčšina štúdií. A to má efekt veľmi pozitívny aj na zamestnanosť, pretože e, ponúka ľahký vstup na pracovný trh mladým ľuďom alebo aj e, ďalším ľuďom, ktorí nemôžu pracovať na plný úvezok a tieto e, ne, môžeme povedať, že nedobrovoľné redukované pracovné časy sú viac prítomné v tých prípadoch, kde e, toto nie je vlastne e, ošetrené. Existuje istá flexibilita medzi e, vzťahom normálneho pracovného času a atraktívnosťou týchto atypických pracovných časov. Ako som už povedal, každá vec má svoje výhody. Flexibilita alebo flexi bezpečnosť, to nevyšlo z módy, ale e, je to doplnok tej relatívne labo- laborálnej e, pracovnej politiky. Samozrejme, že e, tie možnosti, ktoré sú v súčasnosti v Rakúsku, sú oveľa rôznorodejšie ako v minulosti, ale sú tam rôzne ešte spôsoby. Ďakujem, pán Gleisner. Ďakujeme za tieto čísla, údaje, ktoré jasne ukazujú, že tá e, priaznivá situácia v Rakúsku samozrejme neodráža situáciu v iných oblastiach Európy, najmä tam, kde je väčšia nezamestnanosť, neštrukturované podmienky. A ja hovorím, že ak nie sú sociálni partnery, ktorí ovplyvňujú politiku trhu práce v krajine, ak to tam neexistuje, tak máte všetky tieto problémy, pred ktorými stojíme. Ak sú, tak je obraz veľmi pozitívny. A teraz dávam slovo pánu Silikiotisovi, kolegovi z Európskeho parlamentu a spravodajcovi príslušnej e, problematiky. Nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť po grecky. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať parlamentu. Chcem sa poďakovať parlamentu za to, že ma pozval, aby som sa vyjadroval, vyjadril v takejto dôležitej aktuálnej diskusii. Ja si myslím, že takéto aktivity e, na, v, tu v parlamente nám, nás podporujú v myšlienke, že už nemôžeme dlhšie zatvárať oči pred pauperizáciou pracujúcich a pred prekernosťou pracovných miest. Ja si myslím, že je potrebné uznať, že deštrukcia sociálneho štátu a tlak, ktorý sa vyvíja na platy a e, práva pracujúcich plus sociálna nerovnosť pre, e, predstavuje e, riziko pre sociálne zabezpečenie a samozrejme vedú k atypickým kontraktom a k deregulácii pracovných vzťahov. Ja sa pokúsim vysvetliť, ako navýšenie atypických pracovných kontraktov e, prispieva k e, schudobňovaniu pracujúcich a neumožňuje bojovať proti nezamestnanosti. E, jasné zvýšenie pracovných miest veľmi často súvisí s, s kontraktami 0 hodín, s falošnými nezávislými pracujúcimi alebo s atypickými e, pracovnými zmluvami, kde pracujúci nemôžu využívať e, svoje práva a viesť e, dôstojný život. Reakcia Európskej únie až doteraz tento problém neumožnila riešiť. Je potrebné zmeniť orientáciu a na záver môjho vystúpenia chcem predniesť niekoľko myšlienok, ktoré som do správy zakomponoval. Dnes e, máme viacero príkladov od toho, ako sa v Európe zhoršuje a e, situácia v, na pracovnom trhu a prekernosť pracujúcich. E, napriek tomu, že tu existuje tá istá ochranná sieť, negociačná kapacita pracujúcich sa zmenšuje a pracujúci sú nútení prijímať pracovné miesta za nižší plat a na dobu určitú. Je jasné, že atypické pracovné kontrakty na dobu určitú nemajú skutočný dopad na znižovanie nezamestnanosti. Ale ja som ešte e, e, študoval ďalšie štúdie, ktoré realizovali inštitúcie Európskej únie a rovnako som mal prístup k štúdiám, ktoré, e, zorgani- o ktoré požiadal výbor Amplua o prekernosti pracovných miest, kde sa preukázalo, že pracujúci, bol, e, ktorí boli nútení prijať buď dočasné pracovné zmluvy, e, takých je v Európe už za posledných 15 rokov čím ďalej, tým viac. A, a formálna práca od 62 prešla na 50, klesla na 54 za posledných 10 rokov. A vlastne 4 e, pracujúcich e, priznávajú, že pracovali e, na čierno posledných 12 mesiacov. Je možné, že takáto situácia existovala aj pred krízou, avšak neadekvátne E, opatrenia, ktoré sa začali uplatňovať v praxi, neustále zhoršujú situáciu pracujúcich, napríklad politika úsporných opatrení, ktorá postihla najmä pracujúcich a dôchodcov. E, štúdie Eurofondu e, preukázali vzťah medzi prácou a chudobou. Vo všetkých členských štátoch riziko chudoby sa zvýšilo. A rovnako ako aj, nedostu, aj materiálna núdza pracujúcich a prac, permanentné pracovné miesta sú čoraz menej e, k dispozícii a ich sociálna situácia sa zhoršuje. Podľa štúdie e, Eurofondu 4 až 5 miliónov mladých ľudí pracuje v rámci stáži. To sú predovšetkým e, vlastne inštitúcie, ktoré tieto politiky platia. Čo je však vážne, je to, že tieto stáže nedávajú pracujúcim žiadne práva a veľmi často e, nie, sú plate, nie sú to platené stáže. Podľa výskumu 90 mladých ľudí si myslí, že tieto stáže sú veľmi užitočné, avšak iba veľmi zriedka e, vedú k tomu, že potom mladí ľudia dostanú aj kontrakty. To znamená, že tento systém je kontraproduktívny je mladým ľuďom treba dôstojne platiť za ich prácu a treba skutočne tie pracovné práva aplikovať aj na nich a jas, netreba, e, aby e, práva zamestnávateľov prevažovali nad právami zamestnancov, lebo e, musíme zabrániť tomu, aby pracujúci boli obyvateľmi vykorisťovania, najmä ak štát nemá E, striktný rámec napríklad na vykonávanie stáži. Pokiaľ ide o tie naj, práce, ktoré najviac neužívajú a ktoré hraničia s ilegalitou, tak e, tam najčastejšie sú také dva, dve formy e, práce, také podvodné. Najskôr tu máme ten fenomén e, franš, franšízy a po druhé je to skutočnosť, že pracovné podmienky pracujúceho nezodpovedajú tomu, čo má vo svojej pracovnej zmluve. Hlavné formy práce, ktoré vedú k, frau, k týmto podvodom, sú nezávislí pracujúci, to je najvyššie percento, potom ľudia, ktorí pracujú na dobu určitú asi 16%, potom vyslaní pracovníci 15%, dočasní pracovníci 13%, stážisti 11% a franšíz okolo 10 a sezónne práce alebo práca na želanie okolo 7 Toto všetko ukazuje, že deregulácia pracovného trhu e, už pred ekonomickou krízou e, e, pred, vlastne prinášalo veľa, veľa rizik a teraz je, sa situácia ešte zhoršila. A pokiaľ ide o sociálny krúžok šéfov vlád v Göteborgu, a myslím si, že aj pani e, Wikström sa tam zúčastnila, ukazuje, že tento pilier je iba placebo, sociálne placebo. E, je, je to akási dymová clona, ako to dobre napísala Európska tlač. Členské štáty nemajú žiadnu právnu povinnosť e, správať sa sociálne, E, ten, tie texty, ktoré tu existujú, sú príliš vágne, hovoria o flexibilite, ale iba o flexibilite zamestnávateľov, ale ani jedno slovo o právach pracujúcich. A komisia naopak presadzuje e, ešte liberali, liberálnejšie e, opatrenia, ktoré by viedli ešte k väčšej flexibilizácii pracujúcich. Presadzujú sa opatrenia napríklad boj proti byrokracii v oblasti bezpečnosti práce. Drahí priatelia, toto všetko ma vedie k záveru, že e, tie atypické zmluvy nie sú riešením na nezamestnanosť. Práve naopak, e, vedú k schudobňovaniu a sociálnej nedôstojnosti pracujúcich. A ako som povedal, toto je len taká dymová clona. Vďaka tomu e, zamestnávateľia môžu na, naďalej ponúkať e, atypické a prekérne a niekedy dokonca ilegálne pracovné miesta. Aby sa tieto problémy vyriešili, tak e, nestačí iba podporovať členské štáty, aby zmenili orientáciu. Je potrebné skutočne zmeniť orientáciu a opustiť e, ten typ úsporných opatrení a liberalizácie trhu. My vo výbore pre zamestnanosť, e, my sme chceli redefinovať pra- dôstojnú prácu. Chceli sme pripraviť novú definíciu. Práca musí byť dôstojná a musí umožniť pracujúcemu dôstojný život. Spolu s našimi tieňovými spravodajcami, myslím, že my ideme správnym smerom. My sme využili definície e, Medzinárodnej organizácie práce, definíciu o dôstojnej práci, kde je zadefinovaná dôstojná práca ako práca na plný úvezok, produktívna, ktorá garantuje dôstojný život, bezpečnosť na pracovisku a rovnako umožňuje e, slobodne vykonávať e, právo na vyjadrovanie sa a spolčovanie, participáciu a príjmanie tých rozhodnutí, ktoré majú vplyv na jeho život a samozrejme treba pracovať na odstraňovaní nerovností a na to všetko musí Európska únia prijať také politiky, kde budú posilnené práva pracujúcich v rámci sociálneho dialógu a sociálneho vyjednávania. Treba umožniť všetkým pracujúcim, aby mali prístup k svojim pracovným právam komisia členské štáty musia presadzovať stratégie e, globálneho pokrytia pracujúcich e, kolektívnymi zmluvami a posilniť úlohu odborov ako sociálnych partnerov. A rovnako sa treba e, vyhybať každému spôsobu zneužitia. Pripomínam, že charta základných ľudských práv Európskej únie. Hovorí o tom, že každý pracujúci musí mať pracovný čas, ktorý je časovo obmedzený a musí byť zabezpečený každodenný oddych. A zároveň treba mať sociálny štát, treba mať politiky vytvárania skutočných pracovných miest. V médiách, v spoločnosti, tu v parlamente sa hovorí čoraz viac horšie o týchto E, pojmoch, ako je vloženie pojmu dôsledná, e, dôstojná práca do národných legislatív. Ešte 30 sekúnd. Takže my presadzujeme, aby sa prijala rámcová smernica na presadzovanie dôstojnej práce pre všetky formy práce, a, ktoré by garantovali všetkým pracujúcim e, všetky základné pra, pracovné práva. A Európska únia by mala rovnako rešpektovať e, chartu sociálnych práv Rady Európy a mala by sa vybaviť prostriedkami, ktoré by umožnili bojovať proti tým e, e, najkonzervatívnejším politikám pracovného trhu. A na záver treba prijať protokol o sociálnom pokroku, ktorý by zadefinoval sociálne práva a dal a dal prioritu slobode na vnútornom trhu. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto prezentácie, stanoviska a vaše názory na to, ako budeme riešiť problematiku tejto neistej práce v Európe. Pán Becker musel žiaľ Bohu odísť, takže ja preberám slovo skôr, ako sme e, plánovali. Takže dovolte, aby som sa predstavila. Volám sa e, Jude Curtin Darling, som poslankyňa SAD a členka výrobu pre petície. Máme asi 15 minút na na otázky a odpovede, takže sa chcem spýtať kolegov tu v miestnosti, či majú záujem o položenie otázky. Dobre? Takže prosím, buďte struční v otázkach, aby sme mali aj stručné odpovede. Ďakujem. Mám otázku k mojej vlasti. Existujú nejaké legislatívne zmeny, ktoré viedli k tomu nárastu práce na dobu e, určitú, napríklad v Španielsku. Je nárast tejto práce typický pre Polsko, alebo vidíme podobné trendy aj v iných krajinách. A napokon, čo sú legislatívne determinanty takéhoto veľkého podielu neštandardného zamestnania a zamestnania na dobu určitú v Polsku aj v ostatných krajinách. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem všetkým, ktorí sa tu vyjadrili. Hovoríme o téme, ktorá je veľmi dôležitá, rozhodujúca priam a táto otázka prekárnej práce je veľmi dôležitá pre Európu a Taliansko. Ja cítim veľkú zodpovednosť na našich pleciach práve za túto problematiku, pretože už roky sa pokúšame riešiť tento problém a vrátiť pracovníkom ich práva a dôstojnosť, ale nejako, pretože tu nejde len o nejakú nedbanlivosť alebo o nejaké omeškanie alebo na niečo, na čo sa zabudlo. Ja tu vidím naozaj želanie o zmenu paradigmy na trhu práce v niektorých e, úradov a organizácií, kde a e, ktorú chcú zamestnávateľia aj bezohľadne využívať, vykorisťovať a to je na úkor zamestnancov, pracovníkov. A vidím tu naozaj taký krok späť pri normách práve aj v členských štátoch s jediným cieľom pružnosť, pružnosť, flexibilita, to sa stále opakuje. Rieši sa to ako rovnováha medzi istotou a pružnosťou, ale to nie je pravda. Je to nástroj na to, aby sa znížila ochrana pracovníkov, ochrana pri práci, v zamestnaní. Tu úplne sa strácajú zo zretela sťažnosti. Máme tu vo výbore aj mnoho petícií na túto tému, ale na to sa jednoducho neprihliada, nebere sa to do úvahy a dochádza k diskriminácii aj dokonca pri e, stálych pracovných pomeroch, pomeroch na dobu neurčitú. Takže moja otázka je, ako to vyzerá? ako to vyzerá so smernicou 9970. Nie je to ten najdôležitejší nástroj, nemal by sa aktualizovať na európskej úrovni a prepracovať, aby sme zabránili tomuto všetkému a tomu, že pružnosť bude ešte ďalšou nočnou morou pre tie neisté podmienky e, pracovne, pracovníkov. Dobre popoludne. Ja by som najskôr chcela pripomenúť e, údaje Eurostatu, že v Európskej únii narastol e, počet e, nezamestnaných a chudobných o 1 150 tisíc, hoci sa plánovalo, že budeme mať v roku 2020 menšie množstvo chudobných ľudí. Takže moja otázka je, rada by som vedela, koľko prekerných pracovných kontraktov sa od začiatku krízy vytvorilo vytvorilo v Európe a aký je čistý počet čistých pracovných kontraktov v Európskej únii od roku 2008. A to nás už potom vedie k téme žien. E, že, ženy majú o 10 menšiu zamestnanosť a ich platy sú o 16,8 nižšie, a keď, nižšie. A keď hovoríme o práci žien na vidieku, tak vidíme, že tam je to oveľa prekernejšie. Musím povedať, že v Španielsku sú skutočne hanebné kontrakty až na jednohodinové pracovné časy. Takže my vidíme to, čo sme nevideli od skončenia vojny v Španielsku. Chudobní pracujúci a s dvoma zamestnaniami môže e, ako tak prežiť do konca mesiaca, ale iba prežiť. A mám jednu konkrétnu otázku, pán kolega. E, vy ako spravodajca, E, výboru Amplua vám gratulujem, pretože ten návrh bol veľmi mocný a tam sa hovorilo, že všetci pracujúci by mali mať sociálnu ochranu a mali by byť chránení kolektívnymi zmluvami a kolektívnym vyjednávaním. Ja by som chcela vedieť, čo sa stalo e, s, e, počas predkladania pozmeňujúcich návrhov, keď tieto explicitné zmienky odtiaľ vypadli. Ďakujem. Ďakujem, Eduard. Ďakujem. Ja mám niekoľko poznámok, skôr ako položím niekoľko otázok. A pán Whistler, e, pokiaľ ide o situáciu v Rakúsku, e, ja sa ospravedlňujem ale, dopredu, ale e, čo vidíme teraz v Európe, pokiaľ ide o sociálne práva a politiku zamestnanosti? Všetko začalo v Nemecku a E, všetky európske krajiny nie sú ako Nemecko. A teraz už vlastne táto situácia odporúčania Európskej únie sú už v 28 krajinách, lebo tie odporúčania hovoria, že treba modernizovať e, pracovný trh. Čo to znamená modernizácia, flexibilizácia, prekarizácia? A posledná správa o situácii práce v Španielsku hovorí, že 20 najchudobnejších sú tí, E, ktorí boli naplno e, zastihnutí e, krízou, postihnutí krízou. Samozrejme, že polovičný pracovný úvezok môže byť v niektorých krajinách vynikajúcim pracovným úväzkom, ale nie tam, kde je vnútený, lebo keď vy musíte mať dva pracovné, keď vy budete mať dva pracovné e, polúväzky, tak vy musíte odvázať všetky všetky odvody a to má dopad na kúpnu silu pracujúcich v Španielsku. E, platy o 22 až o 30 sa znížili v Španielsku. 22 až 33 a to tak v priemysle, ako aj v stavebníctve. Takže tá myšlienka je tu takáto, že my sme vo veľmi liberálnej orientácii, kde konkurencia v krajinách vedie k tomu, že pracovné miesta musia byť prekerné a musia byť flexibilné. Tento model sa sleduje v mnohých krajinách. V mojej krajine, vo Francúzsku, hovoria, pozrite sa, vo Španielsku to funguje. 80 pracovných kontraktov v Španielsku sú kratšie ako jeden mesiac. Toto my chceme? E, veď e, e, sociálna politika nie je kompetenciou EÚ, ale a aby sme mali by sme ju urobiť aspoň zdieľanou politikou, aby sme aj v tomto aspekte mali európsku politiku. A namiesto toho, aby sme povedali, pozrite sa, aký je dobrý model Renault, aký je dopad na rast a na e, pracovnú, na kúpyschopnosť obyvateľstva v Rakúsku táto flexibilizácia. Ja ešte by som chcela poradiť jednu vec to, čo vidíme v Európe, pokiaľ ide o rastúcu úroveň nerovnosti, to má priamy dopad na sociálnu súdržnosť a priamy dopad na dôveru vo verejné inštitúcie, inštitúcie trhu práce a v konečnom dôsledku sa to prejavuje na dôvere v európsky projekt. A pre mňa to je kľúčová otázka, o ktorej sme zatiaľ nehovorili. Pozeráme sa na to veľmi ekonomicky, ale to, má to aj politický aspekt, pretože prekerná práca môže predstaviť e, neresište veľmi nebezpečných politických pohybov a zmien. Myslím si, že to by malo byť tiež súčasťou tejto diskusie. Máme troška času, ukradneme si troška z budúceho panelu, ktorému tiež budem predsedať. A teraz by som chcela pokračovať tak. Ešte je tu jedno vyjadrenie, ale musí byť veľmi stručné. Mohla by ste fakt len minútu. Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať Eurofondu, prečo 78% Grékov pracuje na častočný úvezok bez toho, že by to tak chceli. Nedobrovoľne teda. A aké ďalšie závery ste vyvodili ohľadom juhu Európskej únie na túto tému? Ďakujem things. Ďakujem. Dobre, takže troška si ukradneme z nasledujúceho panelu, ale prosím vás, buďte veľmi struční a ja budem naozaj veľmi prísna s mojím kladivkom, ak by ste čas prekročili. Takže pani Balta, ak je to možné, 1,5 minúty na to, aby ste riešili, aby ste odpovedali na tie otázky, ktoré tu zazneli, pani Bileta. Takže aby som odpovedala na poslednú otázku, nemám údaje len takto z hlavy, ale pozriem sa na to a pozrieme vám tú odpoveď. Myslím si, že väčšina otázok boli E, také, že sa k tomu vrátim po odpovediach, neviem, ale uvedomujem si tú solidaritu, že chcete dať aj niektorým kolegom viac e, času, keďže boli viacej otázok. Takže Magda, prosím. Pani Magda, veľmi stručne, v prvom rade nemáme žiadne legislatívne zmeny v Poľsku, ktoré by spustili nejaký nárast dočasnej práce, práce na dobu určitú. Je to jednoducho taký pomalý, konštantný rast a jediné, čo vidíme, je úloha verejného štátneho sektora, ktorý podkopáva tie normy zamestnanosti niekedy je taký tlak, povedzme, na štát, aby opustil a vzdal sa niektorých služieb a odozdal ich do rok súkromného sektora, aby sa vytvoril, ja neviem, lacný štát, alebo finančne efektívny štát, alebo dobre riadený štát. A tí, čo chrátia prácu v chránených miestach v štáte, na štátnych miestach, prejdú do týchto feriem, ktoré vyhrali tendre, kde bol jediný parameter cena a títo pracovníci štátneho sektora prechádzajú do súkromného sektora za veľmi nevhodných, nepriateľných, zlých podmienok. A tá druhá otázka, takže my si v Polsku myslíme, že tento jav je veľmi typický pre Polsko a že ten tlak na SES, e aby boli samostatné zárobkové činnosti a podobne E, tak vidíme, že to nie je len polský prípad. Platí tieto, aj, tá, tieto tendencie platia aj pre iné krajiny, väčšina z nich, aj tie príčiny sú väčšinou rovnaké. Aké by mohli byť legislatívne reakcie? na riešenie práce na dobu určitú a neistú prácu, prekernú prácu. Správa hovorí o tom veľa, ale z ekonomického pohľadu, ja som ekonóm, je tu určite otázka nákladov na zamestnanie a prepustenie a aj náročnosť tých postupov. Ak sa dajú tieto náklady znížiť, prečo by sme to nerobili? To je predsa racionálne ekonomické rozhodnutie a politická regulácia v tomto smere je možná. Potom je tu otázka daní, ktoré súvisia s rôznymi typmi zmluvy, ako aj tá možnosť arbitráži. Potom je tu ten Francis, to je pre mňa veľmi zaujímavý prípad. E, agentúry na dočasné zamestnanie sa rozšírili. A e, posledná otázka sa týkala nerovnosti. Niekoľko čísel. V posledných rokoch v Polsku popri náraste práv, e, práce na dobu určitú vidíme veľký pokles v nerovnosti alebo v kvalite príjmov. Takže väčšina ľudí, ktorí sú chudobní, sú tí, ktorí nemajú prácu. Takže ak by sa ča, aký určitý podiel práce na dobu určitú dostal, použil na to, aby vytrhol ľudí z nezamestnanosti a dostal, dostal ich na trh práce, viedlo by to k zníženiu nerovnosti. Dobre, ďakujem. Teraz pán Gleisner. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, áno, situácia je v krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Švédsko veľmi iná ako situácia v iných krajinách. A samozrejme veci neplatia jedna ku jednej. Neplatí to na krajiny hlboko zastihnuté krízou napríklad. Napriek tomu som presvedčený, že by sme si mali želať dobré pracovné miesta na dobu neurčitú pre všetkých, ale nedajú sa vynútiť. Je jasné, že je tu určitý konflikt v cieľoch medzi kvalitatívnym Dobre, kvalitný, dobrými kvalitnými pracovnými miestami a veľkým počtom pracovných miest, po kríze sme mali v Európe veľký problém. Nebolo dosť pracovných miest a podľa mňa je stále lepšie mať atypický pracovný vzťah než žiaden. A to bola tá základná úvaha aj pre tie reformy, ku ktorým došlo v Nemecku. A môžete to odmietnúť alebo nie, ale výsledkom bolo to, že tieto reformy boli veľmi úspešné, zvýšili zamestnanosť, zvýšili príjmy a znížili chudobu. Takže celkové som rád, že to tak vyzerá, ako keby Európa teraz prekonala dôsledky krízy. Eurostat ukazuje, že chudoba a ohrozenie chudobou v Európe klesajú. To ukázali posledné prieskumy a EÚ a jej členské štáty sú v porovnaní s medzinárodným kontextom veľmi sociálne stále. Štáty EÚ v porovnaní s Japonskom, USA, inými regiónmi sveta sú stále tie štáty, ktoré ktoré majú nielen vysoké sociálne výdavky, ale majú aj veľmi silnú sieť právnych úprav, takže globálne tu nemáme žiaden deficit. Ďakujem. A teraz jedna minúta. Pán Sili Kiotis. Takže predovšetkým chcem povedať, že Európa sa dostáva z krízy, ale toto nesúvisí s pracujúcimi. Pani Vajina, áno, samozrejme sú tam, tam odvolávky na kolektívne vyjednávanie. Nie je, tak, je to také silné, ako to bolo pôvodne. Museli sme robiť určité ústupky. No a druhá vec, druhá pripomienka, krízis, kríza viedla k tomu, že sa zneužil princíp voľného trhu. Flexibilita viedla k prekernosti. A hovoriac o kompromisoch, je to tak, že nemôže mať pakt stability napríklad s environmentálnymi štandardami bez toho, aby to isté sme nemali v prípade dôstojnej práce. Potrebujeme tu e, záväzné princípy pre dôstojné pracovné miesta. Ďakujem. Rada by som tu nás skončila svoju úlohu ako pán Becker, poďakovala sa prvému panelu za všetky vstupy k mojim kolegom za ich otázky a prejdeme teraz k druhému panelu, kde ja budem Jude Curtin Darling a nebudem už pánom Beckerom. A chcela by som povedať dve vety o mne. Predtým, než ma zvolili, som bola voleným predstaviteľom odborov. Bola som v Európskej odborovej konfederácii, predtým som viedla EU pracovníkov stola v e, oceliarstve v Európe. Mám skúsenosti z odborárskeho sveta. Videla som, že v mnohom svete, e, mnohých, no, že často nárast prekernej práce vyvíjal aj tlak na tých, ktorí mali štandardné pracovné kontrakty a netypická práca mala dopad aj na, aj na, tých ľudí, ktorí si mysleli, že majú štandardné pracovné podmienky. Zatiaľ to v diskusiách tu nás nezaznelo. A druhá vec, ktorú som vám chcela povedať, je, že predstavujem severovýchod Anglicka. To je asi ten najlepší región v UK, veľmi pekný, ale máme ne- nestraviteľnú reputáciu aj tento rok, že sme hlavným mestom e, zmluv na nulové hodiny v Európe. To isté bolo v 16. roku, v 17. počet ľudí, ktorí majú nulové kontrakty, narastol o 30 To znamená, že 45 tisíc ľudí v mojom regióne, najmenšom regióne UK v parlamente, sa nachádza v mnohých prípadoch vo veľmi prekérnych zmluvách, zmluvách na nulové hodiny v tomto druhom e, paneli si pozrieme aj názory expertov. Bude tu názor tých, ktorí podávajú petície. E, tí prišli s petíciami, ktoré sa týkali zmluv na dobu určitú prekérnych zmluv a budeme hovoriť o tom, aké opatrenia existujú, sankcie, aké je tu zneužívanie a podobne a aby sme dosiahli túto rovnováhu, o ktorej hovorí pán Kleisner, to je pružnosť na jednej strane, ale zabezpečenie e, istoty pre pracovníkov na druhej strane. To je naša výzva. Takže druhý panel má prvého rečníka Jena Hodsona, e, národný prezident e, odboru pekárov a pracovníkov v potravinárskom priemysle. Kirstin Howard je predstaviteľka Európskej federácie potraviny polnotovarov cestovný ruch, tiež odbory, Vincenzo De Michele, expert na krátkodobé zmluvy a judikatúru právnik a e, e, profesor z Taliansko. Sergio Galliano, E, právnik, ktorý zastupuje talianskych podavateľov petícií, Michael Ashbrook, podávateľ petícií zmluvných agentov na, v európskych inštitúciách. A napokon si vypočujeme Európsku komisiu e, a tá povie svoju reakciu na mnohé z týchto komentárov, ktoré tu dnes zazneli. Uh, Takže najprv dávam slovo Janovi, ktorý má 10 minút. Máš právo ich aj nevyčerpať, takže nech sa páči. Pokúsim sa hovoriť čo najrychlejšie kvôli tebe. Takéto zmluvy na e, nulové hodiny nie je právny termín. Je to E, zmluva, kde sú ľudia platení len za hodiny, ktoré naozaj odpracujú, ale pritom musia byť k dispozícii na prácu a nesmú pracovať pre iných zamestnávateľov, napriek tomu, že nemajú záruku na ďalšiu prácu. Moc má v rukách vždy zamestnávateľ na pracovisku, ale pri takýchto zmluvách na nulové hodiny sa dostáva táto moc na vyššiu úroveň a umožňuje im ponúkať prácu tak, ako oni chcú a zamestnanec môže len prácu prijať alebo odmietnuť a odmietnutie môže viesť k riziku, že mu prácu znovu neponúknú. Takže takýto býva veľmi často v Británii. Takéto zmluvy sa veľmi často chápu ako pružné riešenie problémov na trhu práce, ale dôkazy ukazujú, že sa zneužívajú široko a na dlhú dobu, roky a rokúce, aby sa vyhlo povinnostiam vyplývajúcim e, vyhlo povinnostiam vyplývajúcich zo zamestnania na dobu neurčitú. Je to teda Výskum ukazuje, že 83 pracovníkov na takéto zmluvy pracuje najmenej na 6 mesiacov a 65 dva dlhšie roky. Takéto zmluvy vyzerajú ako znižujúci nástroj na zamestnávanie a nenaplňa potrebu pružnosti. Len 43 takýchto pracovníkov nemá nejakú voľbu v tom, koľko ktoré hodiny si môžu vybrať a koľko pracujú. 83% by chcel pracovať viac, 14% hovorí, že niekedy nemajú ani dosť pracovných hodín na udržanie bežnej životnej úrovni, úrovne a platenie svojich výdavkov. V Spojenom kráľovstve je to aj možnosť, alebo je to stimulácia pre zamestnávateľov používať takéto zmluvy, pretože takéto zmluvy sa chápu za dôvod uznaný a keď ho odmietnete na to, aby ste nedostávali dávky v nezamestnanosti v prípade, že odmietnete tri ponuky na zamestnanie aby sme hlbšie pochopili túto problematiku, musíme začať s jazykom, ktorý opisuje takéto zmluvy na nulové hodiny. Takéto zmluvy sa vždy ponuky, ponúkajú na základe ber alebo nechaj tak a vlastne zamestnanci nemajú žiadnu inú možnosť, ako len akceptovať tieto podmienky. Je to naozaj narušenie rovnováhy medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnávateľ žije v nirvane a môže si rozhodovať, koho zamestnie. A je mýtus, že by zamestnanci dobrovoľne príjmali tento typ zmluv naše právo ukazuje, že, podľa, e, že v našom práve je takáto osoba správneho pohľadu zamestnancom, ale nemajú žiadne možnosti na spravodlivosť. Pokiaľ ide o práva zamestnancov, tak e, zamestnanci majú určité práva a zamestnanci môžu získať napríklad nájom alebo hypotéku, môžu platiť svoje úč účty a podobne. Ale tí, ktorí majú nulové zmluvy, sú v nevýhode, pretože ne majú také isté postavenie ako ZSČO, napriek tomu, že možno nechcú mať takéto postavenie, sú vykorisťovaní týmito zmluvami a rozhodnú sa pre SZČO len ako väzeň, ktorý sa rozhodne, že zostane vo väznici. Keď si pozriete SZČO, pozrite si Uber napríklad v UK alebo Deleviru, čo sa deje, tak táto pružnosť pri nulových kontraktoch ukazuje, že sa prenáša riziko podnikania na konkrétnu osobu, ktorá v takomto prípade vystupuje ako SZČO. A 12 tisíc libier zarábajú, zarábajú v priemere SZČO a ukazuje sa, že 40 SZČO malo príjem nižší ako je minimálna mzda a 40 z nich nemá dostatočný príjem. suggested that relative security both of employment and or status in the organization is Vidíme, že e, SZČO majú ohrozenú situáciu, že dochádza k e, disruptívnej situácii, dochádza k nespravodlivému odmoňovaniu, nespravodlivému zaobchádzaniu a jednoducho e, nie sú dostatočne motivovaní. Moje odbory a ja si myslíme, že ak zamestnávateľ nie je ochotný sa starať o svojich zamestnancov, prečo by sa zamestnanci mali zaviazať a byť lojálni voči zamestnávateľom? E, doložky o výlučnosti z roku 2013 ukázajú, že sa ignorujú 90 osôb s nulovými e, zmluvami majú takúto doložku a výskum, prieskum ukázal, že 50% mohlo hľad, len 15% mohlo niekedy hľadať prácu inde. Táto skupina je vlastne 24%, ktorá má určité e, obmedzujúce práva exkluzivity. Takéto doložky umožňujú zamestnávateľom mať celý koláč a jesť ho. A je to jednoducho nerealistické a skresľuje to realitu. Ale e, môžeme povedať, že v takomto prípade sa náklady dostávajú na plecia zamestnancov. Zákaz doložiek výlučnosti by e, stimuloval nárast tradičných zmluv a predsa hovorí, že ľudia nepotrebujú takýto zákaz, lebo môžu ísť inde. To je absurdné. Vidíme, že osoby, ktoré majú nulové zmluvy, sú práve tí, ktorí pracujú za nízke mzdy a nemajú dobrú e, kvalifikáciu. Jednoducho nepôjdu inde a nenaplnia potreby našich pracovných miest v inom segmente. Vidíme aj väčší nárast súdnych sporov v súvislosti s touto situáciou a e, idú tam aj preto, lebo si myslia, že takto dokážu vyriešiť podmienky na e, pracovisku. Britská vláda naznačuje, že kódex postupov by ukázal alebo zaviedol, ako sa majú používať nulové zmluvy. Vláda navrhuje, aby každý kódex by mal dať e, jednu polovicu vzťahu zamestnávateľovi a nebolo by všetko na zamestnancovi, ale ja neviem, ako sa to dá v praxi realizovať ak nemáme e, zástupcov pracovníkov, tak a nejaký takýto dobrovoľný kódex, e, tak neuvidíme plnenie zo strany zamestnávateľov. Ak nebudú vynúcovacie mechanizmy a sankcie, znamená to, že e, neexistujú opravné prostriedky, ktoré by riešili túto situáciu a preto to nie je riešenie Kódex postupov nie je všeliekou ani náhradou za doložky výlučnosti. Problém, problémy vyplývajú so zneužívaním nulových kontraktov. Aj modelové doložky by nevyriešili tento problém a nezabezpečili by legitímnosť tohto nerovnakého vzťahu. My si myslíme, že by sme mali mať takéto praktické kroky, ktoré by napravili č, e, túto situáciu. Všetky nulové kontrakty by sa mali chápať za, zmluvy o zamestnaní. Okrem toho by sa takže by to znamenalo, že tieto osoby budú mať rôzne práva pracovníkov, čím by sa odstránila neistota takýchto do dní a Ďalej by sa mali úplne zakázať doložky výlučnosti a malo by sa zaviesť to, že potom, ako má osoba už dlhšiu dobu nulový kontrakt, mala by mať právo žiadať o transformáciu tejto zmluvy na dobu e, určitú, povedzme 4 roky. Po roku by sa mali začať riešiť zneužívajúce praktiky takýchto zmluv a tu by sme mohli vychádzať zo smernice o práci na čiastočný úväzok a zamestnávateľia by mali uvažovať o tom, že by mohli prejsť totiž zo zmluvy na čiastočný úväzok na zmluvu na plný úväzok a tento postup by sme mohli uplatňovať aj na nulové zmluvy. Nariadenie 15 o minimálnej mzde definuje prácu na čiastočný úväzok, nielen tú prácu, keď pracujete, ale aj keď je pracovník k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem, Ian. Kirsten Howard. A teraz prejdeme priamo ku Kirsten Howard. Tak tiež na 10 minút. Ďakujem, Judith. Ja som Katrin Howard. Šéfa, my zastupujeme pracovníkov v oblasti polnospodárstva, potravinového priemyslu a cestovného ruchu. A taktiež aby sme mali prehľad o fast foodových reťazcoch v Európe. Máme tam 750 e, tisíc e, zamestnancov. po celom svete je 1,9 milióna e, pracujúcich. Najväčším fast foodovým reťazcom v Európe je McDonald's. Je tam veľa mladých, viac než 50 má menej než 25 rokov taktiež e, mnohí majú menej než 21 rokov, predovšetkým v Spojenom kráľovstve. E, mnoho z nich sú migranti, ženy, taktiež tam vysoký e, pomer neštandardnej práce, dočasné zmluvy, čiastočné úväzky. V Nemecku napríklad 60 až 70 ľudí pracuje na častočný úväzok v Spojenom kráľovstve je to ešte viac, napriek tomu, že sa to má zmeniť McDonald's slúbil, že dá možnosť všetkým svojim zamestnancom viacovať, pracovať viac. Taktiež je tam vysoká fluktuácia zamestnancov, veľa ľudí odchádza už po roku z tohto sektora, taktiež je tam malé pokrytie kolektívnych eh, zmluv. Je to sektor, ktorý je ťažko organizovateľný, je tam nízke, nízka miera zastúpenia pracujúcich, eh, nízka eh, miera zastúpenia v odboroch, predovšetkým je tam teda vysoká fluktuácia, ale taktiež je to kvôli tým faktom, ktoré sme tu dnes počuli, že asi 80 eh, všetkých týchto spoločností sú francízy. No a takže eh, často títo zamestnanci zarábajú len o niečo málo viac, eh, než je minimálna mzda. Nemáme tu úplne presné údaje, vykonáme štúdiu a dúfame, že budúci rok bude mať už výsledky. Čo sa týka tých troch e, petícií, jen dobre vysvetlil situáciu v Spojenom kráľovstve. Ja by som sa chcela vyjadriť k belgickej situácii. Belgická petícia sa týkala flexijobov. Bohužiaľ, tento, táto novela zákona e, z roku 2015 o flexijobs tak tam sa belgické odbory rozhodli, e, že to napadnú Belgického ústavného súdu, požiadali o zrušenie tohto návrhu zákona. Bohužiaľ, Belgický e, súd e, na konci septembra tohto roka sa rozhodol, že teda situáciu nechá takú, aká je. Takže využívanie e, v sektore horeka, flexijobov, tam to skutočne veľmi narastlo len za tieto posledný rok tam bol nárast o 50 využívania takýchto zmluv. Takže to bol nárast až o 20 tisíc e, pracovných miest a všetko to, čo ste tu hovorili, že ľudia, ktorí majú takéto flexijobs, tak nemajú platenú dovolenku, nemajú pravidelné povýšenie, nemajú kolektívne zmluvy, majú nižšie platy. A taktiež zlá správa je to, že tieto flexijoby budú možno e, uplatňovať aj mnohí ďalší sektor v Belgicku, takže určite nesme spokojní s takýmto vývojom veci. Chcem poďakovať výskumným pracovníkom Austy a Johannesovi, Janisovi za tú hĺbkovú analýzu prípadov, ktoré boli popísané v petícii pracovníkov sektora fast foodu. A súhlasím s vašimi závermi a návrhmi, takže je pravda, že sa to riziko presúva od zamestnávateľov k zamestnancom a toto ide ruka v ruke s ďalšími otázkami, ako napríklad e, vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Mm, toto vidíme na príklade cezhraničných nadnárodných hráčov, že je to situácia, z ktorej, ktorá je negatívna pre členské štáty aj pre zamestnancov. A súhlasím s vašimi závermi, že je treba premostiť tie nedostatky v rámci Európskeho sociálneho a pracovného práva potrebujeme koherentné záväzné pravidla pre všetkých, ktoré by zaručili, že tu bude rovnaké zaobchádzať so všetkými pracovníkmi nezávisle od ich štatútu, od ich pôvodu, pracovnej zmluvy, miesta pracoviska. A toto by sa taktiež malo vzťahovať na atypickú prácu, na živnostníkov, na pracovníkov digitálnych platform, tam to taktiež narastá. Takže myslím si, máme príležitosť zaznamenať určitý pokrok. Máme tu totiž Európsky sociálny pilier alebo pilier sociálnych práv, takže pokiaľ chceme zaručiť, že všetci pracovníci budú mať e, zmluvu v písomnej podobe a budú zaregistrovaní na sociálne zabezpečenie aspoň od prvého dňa, kedy sa zamestnajú, tak určite toto je dobrý nástroj, dobrý prvý krok k tomu, aby sme zaručili že môžeme bojovať proti všetkým formám e, prekernej, atypickej a nenahlásenej práce. A že zaručíme slušné pracovné podmienky pre všetkých. No taktiež môžeme tomu dať e, aj formu rámcovej dohody. Súhlasím s tým, čo podali predrečníci Julitis aj Eduard. A dúfame, že práca výboru pre petície taktiež napomôže tomu, že sa rozbehne táto diskusia, že sa to uberie správnym smerom, pretože všetci tu chceme e, sociálnu Európu ocenenú tromi Ačkami do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem vám. A ďakujem aj za to, že ste nám ušetrili čas. Ja ako predsednička toto vždy uvítam. A teraz okamžite sa obráte na, váš, na vášho suseda, pana Demikela. Máte slovo taktiež na 10 minút. Ďakujem za slovo. Ja vo svojej prezentácii v reakcii na prípravu pri príprave prác v rámci výboru PETI sme zobrali do úvahy e, judikatúru súdneho dvora v súvislosti s rámcovou dohodou. Máme tu smernicu 79 z roku 1999 ohľadom e, dôb, e, zmluv na dobu určitú. Keď sa pozrieme na judikatúru, súdno dvora a taktiež judikatúru, teda pardon, v prípade e, prípadov, ktoré sa týkajú Talianska, tak tam je dosť e, znepokojivá situácia. A toto je, predu, to sa predovšetkým vzťahuje ku kvalite a počtu petícií, alebo toto priamo prerastá do týchto petícií, ktoré momentálne sú nedorišné v rámci tohto výboru. Väčšina rozhodnutí a ustanovení rozsudkov súdu sa týkajú otázky nediskriminácie medzi porovnateľnými zmluvami na dobu určitú. Je tam doložka číslo 5, ktorá sa pozera na preventívne opatrenia v súvislosti s teda prevenciou a možno aj trestaním zneužívania pravidel. Čo sa týka zmluv na dobu určitú, tak tu máme napríklad e, prípad verejného sektoru, Máme tu napríklad rozhodnutie Mangold z roku 2005. Je to rozhodnutie, ktoré vychádza z hypotetického prípadu, alebo zákonnickom prípadu, ktorý teda viedol mnohým reakciám vo v mnohých členských štátoch, predovšetkým napríklad e, v Nemecku. Toto rozhodnutie bolo kritizované, potom e, v, bolo zmenené aj v podobe ďalšieho rozsudku, rozsudku Adonel. Takže toto rozhodnutie v prípade Mangold a ďalšie rozhodnutie v súvislosti s prípadom e, s nemeckou e, Lufthansou, tam išlo o súkromné zamestnávanie. Týmto sa dostávame teraz k právnemu rámcu, kde Európsky súdny dvor rozhoduje e, o podmienkach okolo zmluv na dobu určitú vo verejnom sektore. Členské štáty je ich 10, ktoré sa tu týka Grécko, Taliansko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Luxembursko, Nemecko, Polsko, Rumunsko. A všetky tieto štáty boli zasiahnuté e, týmto postupom rozhodovania v súvislosti s otázkou prekernosti vo verejnom sektore. Takže musíme si položiť otázku, pokiaľ veľká časť týchto petícií, ktoré tu máme, o ktorých tu hovoríme, sú otvorené, že sa týkajú e, prekernej situácie vo verejnom sektore, takže zmluvy na 0 hodín, toto bolo vynájdené v Spojenom kráľovstve, pochádza to aj taktiež z Talianska. Tá logika je rovnaká v oboch prípadoch. Tak dokážem si predstaviť, že pri kontrolovaní uplatňovania e, smernice 99-79 to tam nefunguje. Štát sa nemôže sám brániť, sám seba ako štátnu správu a zároveň e, neuplatňovať túto smernicu. Je tam e, horizontálne uplatňovanie alebo vertikálne tejto smernice. to sa samozrejme týka aj verejnej, verejného sektora. No a členských štátmi, štáty, pokiaľ by ich neuplatňovali oni sami na seba ako na zamestnávateľa túto smernicu, tak pokiaľ by to tak robili, tak v tom prípade táto smernica asi nemá príliš zmysel. No a problém v prípade všetkých týchto rozsudkov a rozhodnutí je nasledujúci. Smernica 9970 sa neuplatňovala v prípade štátnej správy. A ja si myslím, že tu je orgán, Európska komisia, ktorá má za úlohu dohliadať na to, či sú zmluvy e, dobre uplatňované. Takže by sme sa mali teraz opýtať, či je potrebné pozmeniť smernicu 9970. My v Taliansku už o to niekedy aj žiadame, napríklad keď sa diskutuje o zmene ústavy. Možno by sme si mali rozmyslieť nejakú, nejaké iné znenie textu. Takže nie je to tak, že tá smernica sa neuplatňuje. ale komisia tu, ne, si tu neplní svoju úlohu. A toto sa ukazuje na príklade petície, ktorú máme pred sebou. 108 e, úradníkov komisie, tak si taktiež neuplatňuje svoje e, povinnosti, napríklad e, doložka 5, pokiaľ by sa uplatňovala ohľadom teda postup pri porušení proti členským štátom, tak Komisia sa niekam ide schovať, zmizne a Európsky súdny dvor vydal také dosť dvojznačné rozhodnutie. No a predsa to nemôže byť tak, že členské štáty na jednej strane si stanovia nejaké e, ochranné e, prahy, ale potom ich nedodržiavajú a toto vedie k prekernej situácii v niektorých e, zamestnaniach. No a čo sa týka Luxemburgu, alebo Luxemburska, bol tam prípad e, z 26. oktobra 2015, pri, e, proces teda proti Luxembursku kvôli nedodržiavaniu smernice 9970 e, a pri vypočutí 7. marca 2014. Ja som tam bol prítomný, môžem to teda sám dosvedčiť. A talianskí advokáti sa taktiež na to stiažovali. Diskutovali sme na Európskom súdnom dvere o objektívnych opatreniach, o preventívnych opatreniach tak aby jedna tá obmedzená zmluva na dobu určitú nebola potom nasledovaná ďalšou takouto istou, aby skôr tie zmluvy na dobu určitú boli výnimkou a nie pravidlom. No a tam sme videli príslušného sudcu. A na národnej úrovni sú tam štandardy, v tejto oblasti, ktoré znemožňujú ochranu pracovníkov. A potom talianský sudca žiadal, aby komisia si konečne plnila svoju úlohu a my to aby spustila postup pri porušení súvisí si Jobs Act v Taliansku, tak by sa mali venovať otázke teda toho porušovania v Luxembursku. No, čo sa týka petície o školách v Taliansku, tam máme taktiež petíciu, ktorú teda dodali, predložili daňové orgány. A Európska komisia tam vyhlásila, že to nie sú žiadne kritické informácie, že boli dodané falošné informácie ohľadom rozsudku súdneho dvora Marko Samoano. Tam sa hovorí teda pravý opak toho, čo im predložila komisia a toto malo skutočne vážne dôsledky pre ochranu práv v tejto e, kategórii pracovníkov. Mali sme také rozhodnutie kasačného súdu z roku 2015, ktoré bolo také, že je treba teraz uplatňovať túto smernicu, taktiež tam rozhodnutie z roku 2017, ktoré mení e, smer a hovorí, že áno, výbor pre petície postup pri porušení Eh, aktivoval, áno, dobre, to bola skôr komisia, by som povedal. No a toto potom viedlo eh, k zmene legislatívy v Taliansku. No ale máme aj mnohé petície eh, k otázke čestných sudcov, ktorí nie sú pozorovaní alebo nie sú už vedení ako podriadení pracovníci, pretože sa smernica 7099 neuplatňuje. A máme tu doložku 5, ktorá by sa mala brať do úvahy a samozrejme ehm, komisia si chce chrániť vlastne záujmy, veď sama tam vyrába v podstate prekerné pracovné miesta. Už prichádzam na záver. Takže takáto situácia, ktorú tu máme, kde to má mimo zmluvnú zodpovednosť komisie, ktorá nedbala na to, aby smernica e, z 9970 bola uplatňovaná. Toto vedie k tomu, že výbor pre petície v Európskom parlamente, pokiaľ ten nezasiahne, tak tu budeme mať prípad sťažnosti zo strany mnohých zamestnancov únie, pretože komisia má aj mimo zmluvnú zodpovednosť. Ďakujem. Thank you very much. Um, and there were some very, uh... Ďakujem veľmi pekne. Boli to veľmi jasné posolstva vo vašom vstupe a teraz dám slovo posledným dvom rečníkom, ktorí zastupujú podávateľov petícií. 5 minút. Pán Gliano, nech sa páči. A potom pán Ašpa. Eh, v predchádzajúcich eh, vystúpeniach eh, boli jasné problémy eh, prekérnej práce a takisto aj to, čo povedal pán de Mike, pán de Michele o Eurofound, to sa týka predovšetkým privátneho sektoru. Kritická situácia sa vyskytuje vo e, verejnom sektore v Taliansku vo všeobecnosti a v podstate tento sektor mal byť najmenej postihnutý krízou. Najviac postihnutý e, krízou je servis verejných služieb, poskytovateľia služieb európskym občanom. E, tam naozaj e, došlo e, k zhoršeniu. Ja tu prezentujem viaceré petície a chcel by som upozorniť na E, situáciu, na rozhodnutie roku 2014 e, e, a 15 a v tejto správe, ktorú som poskytol, tam sa hovorí o prekérnej práci, ktorá sa týka až 290 tisíc ľudí. A pokiaľ ide o zdravotnú prekérnosť, tak to sa týka viac ako 300 tisíc občanov. A to sú ešte veľmi podhodnotené údaje. Vážená pani predsednička, ja e, tu nemám žiadne osobné záujmy ani žiadne stanovisko, ale ja v mojej petícii e, hovorím o e, 300, 390 e, tisícoch obyvateľov v rozličných oblastiach Talianska, ktorý sa to týka a je to dôsledok štúdia pracovnej situácie v tomto regióne a tí, ktorí majú prekernú prácu, tých je až 16 tisíc a plus k tomu 5410 pracujúcich, ktorí majú sociálne dávky a sú veľmi zle platení za svoju prácu. A len v tomto regióne hovoríme teda o 22 eh, tisíc, vyše 22 tisícoch prekerných pracujúcich a myslím si, že to jasne zaznelo aj v správe sekcie účtovníctva ministerstva hospodárstva Talianska. A to isté je aj v ostatných sektoroch. Najviac je postihnutý zdravotnícky sektor. Napríklad ošetrovatelia, tí sú najviac postihnutí, ale sú aj lekárske miesta prekerné. To sú e, tzv. slobodní lekári, aj keď e, vykonávajú činnosť plateného zamestnanca. Hlásení sú ako nezávislí. E, títo prekerní pracujúci sú prítomní vo všetkých sektorov e, verejnej správy v Taliansku a na celom území od Sicílie, kde sa hovorilo o sicílskych prekerných zamestnancoch, až po Valdaosta, tak ako to hovorí rozsudok e, Európskeho súdneho dvora, kde sa hovorí o prekérnych pracujúcich e, vo Vále d'Aosta medzi Francúzskom a Švajčiarskom. Takmer vo všetkých prípadoch hovoríme o prekernej práci, ktorá trvá viac ako 36 mesiacov a pritom to je maximálna doba, na ktorú sa vzťahujú e, e, kontrakty na dobu určitú. A pritom v Taliansku máme ľudí, ktorí 20-30 rokov pracujú E, na takéto kontrakty. A teda vidíme, že to nesúvisí s krízou 2008. Ako som povedal, e, maximálna doba trvania takéhoto pracovného pomeru je 36 mesiacov, ale keď toto obdobie e, prejde, tak to neznamená stabilizáciu situácie pracujúceho. Ale napríklad v školách ako hovorí práve ten rozsudok Európskeho súdneho dvora z novembra 2014, pokiaľ ide o sektor školského vzdelávania, tam nedošlo k žiadnej stiažnosti. A to isté sa týka aj Sicilskej autonómnej oblasti, o ktorej sme hovorili. To je oblasť, kde už viac ako 30 rokov nebol žiadny protest voči takejto situácii. A teda z toho jasne vyplýva, že stabilizácia, ako my zvykneme nazývať, E, túto situáciu e, po, tý, po, po týchto 30 tisícoch prípadoch dlhu v rokoch 2007 až 2009, e, čo je po aplikácii zákona Prodyho, táto, esta, táto stabilizácia vlastne e, bola na základe rozsudku a z týchto údajov samozrejme potom vyplýva, že E, kontrakty na dobu určitú a e, v rôzne prekérne e, kontrakty vlastne nahrádzajú trvalé pracovné pomery vo verejnej službe, ktoré sú pritom prázdne a táto kríza vlastne postihla aj verejný sektor, sektor verejných služieb a pretrváva už viac ako 6 rokov. Sú ďalšie dôležité sektory, ktoré sú postihnuté touto situáciou. Máme 5 tisíc sudcov honorárnych, ktorí v súčasnosti e, sú, majú svoju kauzu e, pred súdnym dvorom v Luxemburgu alebo bývalí riaditeľia fiškálnej agentúry, ktorí mali 15 rokov 15 rokov pracovali e, na kontrakte na dobu určitú a vykrývali tak vlastne chýbajúce pracovné miesta. A vôbec e, sa vôbec nebola vyhlásená, vyhlásený žiadny konkurs na to, aby sa tieto prázdne miesta e, zaplnili. rovnako máme rozhodnutie, zákon zo mája 2017, E, ktorý sa však týka i iba 17 e, e, pracovných miest a tých ľudí, ktorí viac ako 3 roky pracovali za prekerných podmienok. A nie je to povinnosť zamestnaní, je to len odporúčanie a vôbec sa nevie, koľko z týchto prekerných pracovných miest možno konvertovať na trvalé pracovné miesta. No a aké sú závery? Ja chcem iba pripomenúť, že táto situácia má veľký dopad na život 100 tisícov občanov a aj psychologický e, dopad. My sme v situácii, keď oni si nemôžu zobrať e, kredity a úvery v banke, aby si kúpli byt, nemôžu si založiť rodinu a to už ani nehovoríme o možnosti mať deti. To sú situácie, keď európsky zákonodárcovia schválili smernicu 1899 70. My Žiadame, aby Európsky parlament skontroloval, či komisia namiesto toho, aby modifikovala túto smernicu, sa ňou radšej zaoberala. Ďakujem. E, ďakujem. E, chcem vás požiadať, aby ste sa trošku nahlali, ale e, nemáme dosť času. A teraz prechádzame k pánovi Asperkovi, ktorý zabezpečenie, e, zastupuje nezávislých pracujúcich. Ja sa pokúsim preskočiť čo najviac e, nedôležitých informácií. Ak budete chcieť viac informácií, tak tie nájdete e, na webovej stránke. Môžete sa obrátiť aj osobne na mňa. na námestí, na Luxemburskom námestí číslo 8 a môžete pozvať na pohárik a ja vás poinformujem. Prosím vás, zdá sa, že ten e, mikrofón nefunguje. Ďakujem. Ale stále je toto isté. Zdá sa, že počítač nefunguje. Nefunguje. Aha, aha. No, to je úspor úspory. To je dobrý príklad úspor. Čo budeme robiť? Čo urobíme?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 Uh, Dobre, takže pani predsednička, vážení poslanskí predstavitelia médií, občania a napokon aj moji drahí prekerní priatelia. Takže toto všetko môžeme preskočiť, ale prepušťanie ľudí automaticky po šiestich rokoch so všetkými skúsenosťami, ktoré získali, to je veľká strata. Veľmi málo firiem by to urobili ak bol niekto dobrý šesť rokov a potom zrazu zistíme, že nie je dosť dobrý. Komisia bojovala o 106, aby odmietla chartu základných práv pre svojich vlastných zamestnancov. V prípade štrajk prešla všetkými odvolacími stupňami, aj tak vyhral. A komisia stratila, fakt hrubo prehrala v kontexte zmluvných agentov je dôležitá vec tá, že je to smernica, tu platí smernica o práci na dobu určitú. A tam sa jasne hovorí, že keď máte takúto zmluvu, máte všetky také práva, ako aj ľudia z, z, pracujúci na dobu neurčitú, okrem tých, ktoré sú vnútroštátne limitované a potom dostávate proporčne takúto možnosť. zásada nediskriminovania a etika je samozrejme v základe tohto spôsobu zmluv na dobu určitú, keď si zoberiete, ako sa zaobchádzajú so svojimi zamestnancami. Napríklad môžete úplne zabudnúť, že by ste si kúpili dom v Luxembursku, ak máte takúto zmluvu a máte dokonca problémy prenajať si garzonku, pretože nemajú ľudí, ktorí sú prekerní, neistí, chcú mať istotu, že dokážu zaplatiť nájom. Takto tam vyzerá a čo to znamená pre vaše deti? Len si to predstavte. Jedna veľmi dôležitá žiadosť je otvoriť interné konkurzy aj pre zmluvných agentov. V roku 2016 sme mali niekoľko z nich a mnoho, niektorí z týchto zmluvných agentov sa teraz dostali na stále pracovné miesta ale my by sme chceli v duchu smernice o zmluvách na dobu určitú mať otvorené tieto, zmluv, e, tieto konkurzy pre e, agentov na dobu určitú rovnako ako pre stálych zamestnancov, pretože 25 dostáva prácu v rámci interných konkurzov a len 1 ľudí sa dostane sem pracovať pri externých konkurzoch. A ten širší obraz je niečo, čo Curtin Darling povedal. Pozeráme sa na politickú stranu tohto problému a tieto zmluvy na dobu určitú podkopávajú úniu oddanosť zamestnancov. Jeden z dôvodov šírenia pravicového extrémizmu je, že ľudia v týchto zlých podmienok sa veľmi boja svojich šéfov a nedokážu sa brániť. Ale migranta môžete kopnúť, to je v poriadku, to môžete robiť, to je OK. Takže vo všeobecnosti je tu ešte jedna vec, ktorú skúmame a to je rovnaký prístup k internému trhu práce komisie pre zmluvných pracovníkov, agentov. Mali by byť informovaní o všetkých pracovných miestach a mať k ním rovnaký prístup. Tak čo žiadame? Nežiadame viac peňazí, žiadame len viac úcty, lepšie zaobchádzanie a troška viac spravodlivosti. Ďakujem a uvidíme sa na Place de Luxembourg číslo 8. Ďakujem veľmi pekne pán Myslím, že prvýkrát v Európskom parlamente sme počuli niekoho tým, že by pozval celú miestnosť na drink. Neviem, možno, že zmluvní pracovníci. <laughs> A teraz odpovede. Odpovede na tieto mnohé obavy a otázky. Máme tu troch zástupcov Európskej komisie každý dostanete 5 minút na to, aby ste reagovali. Ak si to chcete rozdeliť medzi sebou nejako inak, nech sa páči. Pán Pokorný z DG zamestnanosť, vedúci odboru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj výboru pre petícii za zorganizovanie tohto dôležitého hearingu, ktorý, ako sme povedali hneď na začiatku, je vo veľmi vhodnom okamžiku, len niekoľko dní potom, ako v Göteborgu vyhlásili sociálny pilier. A jeden z cieľov tejto iniciatívy je znížiť prekernosť zamestnancov, pracovníkov v EÚ a zlepšiť relevantnosť a účinnosť ich práv. Chcel by som sa zamestnať len na dva hlavné prístupy ktoré my chceme riešiť tejto, na mojom útvare. Jeden je spôsob, ako sa uplatňujú existujúce smernice. Veľa sme počuli už o smernici o práci na dobu určitú a potom legislatívne dosledovanie sociálneho piliera. A spomenuli sa tu aj ďalšie smernice, ktoré chceme tiež zohľadniť. Smernica alebo máme tri smernice, ktoré sú zamerané na prekernú prácu, na určitú dobu, dobu čiastočnú a tak ďalej. To všetko sa zaoberá vlastne, alebo vychádza z konzultácií sociálnych partnerov alebo zmluv proste predstavujú práva e, rovnováhu medzi zlepšením ochrany pracovníkov, o ktorých ide, a podporou pozitívnej úlohy, ktorú môže zabezpečiť flexibilita na trhu práce pri tvorbe pracovných miest. Takže to sú v zásade kompromisy. Všetky tri smernice sa týka, majú v sebe v jadre e, zásadu rovnakého zaobchádzania to viedlo aj k tomu rozsudku súdneho dvora, ktorý videl rozdiely v zaobchádzaní medzi pracovníkmi na dobu určitú a neurčitú, pokiaľ ide o podmienky zamestnanosti. To je stanovené v smernici. Patria sem také veci ako dôchodkové zabezpečenie, ja neviem, platy, politika v prípade nadbytočnosti, podpora príležitosti, právo zúčastňovať sa na hodnotiacich plánoch výuky a podobne. A je tu aj kompenzácia pri ukončení zmluvy, e, e, je tu aj kompenzácia pri ukončení zmluvy na dobu určitú. Tu išlo napríklad aj o E, rôzne systémy dôchodkov a podobne. Ďalšia vec v smernici o práci na dobu určitú je prevencia zmluv na dobu určitú po sebe nasledujúcich. Obnovenie takejto zmluvy musí byť e, zdôvodnené objektívnymi dôvodmi, ak neexistuje iná vnútroštátna úprava, alebo musí byť stanovený nejaký maximálny počet obnovenia a podobne. A keď sa pozeráme na uplatňovanie týchto smerníc a rozhodnutia súdu, tak koho sa to týkalo? Kto je pracovník? Kto je ten rozsah pôsobnosti? A to sme už dnes veľmi často počuli a je to stále väčší a väčší problém, keď máme určité hranice medzi ZSČO, zamestnancom, pracovníkom podnikom, ľudia, ktorí pracujú pre platformy a podobne. Minulý november vyšiel dôležitý rozsudok o dočasnom e, zastupovaní a kde sa hovorí, že sa nemôžu pracovníci tak reštriktívne definovať, aby táto smernica stratila účinok, i keď samotná smernica hovorí o vnútroštátnych definíciách. A to je dôležité, čo sa už povedalo tu, Teraz sa predsu dostáva prípad, kde sa rieši otázka postavenia sudcov, e, ctiť čestných sudcov a to sa bude teraz riešiť pred sú, súdom, či spadajú po túto smernicu alebo nie. Ďalej, to je porovnateľný pracovník pre zabranenie diskriminácie. Niekedy sa často ťažko určuje, s kým treba porovnávať. Niekedy ide o diskrimináciu, o ktorej sa tvrdí, že existuje medzi dvomi rôznymi typmi zmluv na dobu určitú a vtedy rozsah pôsobnosti smernice je daný. Čo sú objektívne dôvody, ktoré odôvodňujú rôzne podmienky zamestnanosti alebo po sebe nasledujúce zmluvy na dobu určitú? Súd stanovil veľmi dôležité zásady, ktoré vidíme v mnohých petíciách, ktoré sa dostali do tohto výboru a vidíme, že rozdiel v zaobchádzaní nemôže vychádzať len z formálnych zohľadnení alebo faktov alebo že doba na, zmluva na dobu určitú sa nemôže e, využiť na to, aby nahradila prácu, ktorá by mala byť prácou trvalou. A potom, aké opravné opatrenia majú pracovníci, ktorí, utrpeli, ktorí boli diskriminovaní alebo zneužití tým, že sa použili po sebe nasledujúce zmluvy na dobu určitú. Jasné, že nemajú automatické právo na zmluvu na dobu neurčitú alebo na plný pracovný úväzok aké opravné prostriedky sú tu potrebné alebo primerané. To je otázka, čo sa vnoruje v viacerých prípadoch pred súdom a vidíme, že je mnoho petícií najmä zo Španielska a Talianska. To sme videli už dnes pri tomto výbore. A skúmame tie, ktoré sa týkajú fast food sektora v Belgicku a v UK spojili sme sa s členskými štátmi a, budeme, a odpovieme výboru s aktuálnou, aktualizovanou odpoveďou. Talianske prípady, ktoré tu boli predložené, tak tu analizujeme nový legislatívny výnos talianskeho štátu z leta a budeme reagovať výboru, keď tiež spravíme prieskum a uvidíme, či sa rozhodneme ísť cestou konania pre porušenie. Prípad Santoro je dôležitý rozsudok, ktorý stanoví tú zásadu primeranej kompenzácie, ak nedojde k zmene na zmluvu, e, k zmene na zmluvu na dobu neurčitú. Sociálny pilier tam pripravujeme legislatívu, e, konzultujeme sociálnych partnerov a na základe tejto konzultácie buď bude dohoda alebo komisia príde s legislatívou a to platí najmä pre e, smernicu o písomných vyhláseniach. Otázka je, ako to má byť e, použité v prípade práce, tam ide o two three milióny pracovníkov, ktorí si mimo takéhoto rámca sú to zmluvy povedzme na, nulovú, e, na nulové hodiny a podobne, tí nemajú jasne stanovené e, postavenie, máme to určiť v smernice a tak ďalej. Čiže toto všetko riešime a dôležitá téma je okrem aktualizácie informácií, ktoré dostávame, čo majú byť minimálne práva, ktoré by znížili úroveň prekernosti. Sem patria tie rôzne postupy, ktoré sa uplatňujú aby sa znížila úroveň prekernosti a súčasne zachovala pružnosť trhu práce. Komisia pracuje na tomto návrhu, diskutujeme so sociálnymi partnermi a koncom tohto roka by sme mašli, mali prísť s legislatívnym návrhom. A teraz dám slovo kolegom z DG ľudské zdroje, pán Kaliny a potom pán Rocker. Ďakujem, pani predsednička. V mojom vystúpení sa sústredím najmä na aspekty, ktoré súvisia eh, s kontraktuálnymi zamestnancami eh, komisie ako šéf oddelenia, ktoré je zodpovedné eh, za kontrahovanie týchto pracujúcich. Kontrakt aktuálni zamestnanci Európskej komisie. Tu treba vziať do úvahy ten prvý prvok, že e, tento, tieto posty vznikli spolu so štatútom 2004. Dovtedy tam boli tzv. pomocní zamestnanci. Od roku 2004 až doteraz percento e, pracujúcich na dobu určitú e, sa udržalo stabilný nenarástol ich počet v porovnaní so situáciou spred 15 rokov. My hovoríme zhruba o 10 zamestnancov a spolupracovníkov komisie. Venujú sa špecifickým funkciám, ktoré sa odlišujú od funkcií trvalých zamestnancov. E, kontraktuálni zamestnanci isté e, funkcie vykonávať nemôžu a takisto aj proces výberu týchto zamestnancov sa líši od procesu výberu trvalých zamestnancov. Kontraktuálni agenti sú dôležití a navyše ich situácia je veľmi dobre upravená pravidlami. A napríklad títo kontraktuálni zamestnanci e, samozrejme nevedia, čo sa stane s ich kontraktom, ale zase výhodou je, že E, do roku 2014 ich maximálny pracovný, e, dĺžka pracovného e, kontraktu trvala 3 roky, od roku 2014 s novým štatútom sa predlžila na 6 rokov. Takže tí kontraktuálni zamestnanci, ktorí pracujú teraz, vedia, ako dlho môže maximálne ich zmluva trvať. A to je práve spôsob, ktorý sa vyhýba tom, tej prekernosti. Ďalší dôležitý Prvok je, že Európska komisia prijala normu, ktorá upravuje to, že akumulácia rôznych spôsobov e, tých e, dočasných pracovných pomerov na dobu určitú, kontraktuálny alebo e, národný expert, ktorý bol detašovaný, tak títo nemôžu pracovať v komisii viac ako 7 rokov celkovo. E, to dá týmto kontraktuálnym zamestnancom istú istotu, pretože od prvého dňa vedia, ako dlho tu môžu pracovať a samozrejme, že je tam potom aj vyvážené riadenie e, týchto pracujúcich. A druhý prvok, ktorý spomenul pán Ashbrook, sa týka E, pozícií týchto kontraktuálnych agentov alebo zamestnancov a teda možnosť e, zmeniť sa na trvalých zamestnancov. O tom teda hovoril pán Ashbrook, ale neexist, neexistuje žiadny e, kontraktuálny zamestnanec, ktorý by sa len tak stal zamestnancom. Po poslednom konkurze sa stalo 30 E, bývalých kontraktuálnych zamestnancov, trvalým zamestnancom. E, existuje tu dôvod, prečo máme týchto zamestnancov. Máme tu taký základný prvok e, organigramu, pretože my musíme reflektovať aj to obyvateľstvo, ktorému vlastne by sme mali nejakým spôsobom slúžiť. A vzhľadom na E, e, geografický prvok pri kontrahovaní kontraktuálnych e, zamestnancov a meniť ich priamo na zamestnancov by mohlo poškodiť geografickú rovnováhu, ktoré venujeme naozaj veľkú pozornosť. Tieto schôdze sú veľmi dôležité na to, aby sme rozanalizovali legislatívne aspekty aj politiku. A v tomto zmysle by som chcel povedať, že komisár Rettinger pri príležitosti jednej revízie, ku ktorej došlo nedávno, k, pokiaľ ide o revíziu pravidel aplikovaných na e, týchto kontraktuálnych a zamestnancov. A vlastne tam bola prijatá úprava, aby sa ich štatút upravil do konca mandátu tejto komisie. Ďakujem. Ďakujem pani e, predsednička, ak dovolíte. Ja by som chcel spomenúť niekoľko bodov, ktoré spomenuli autory petície, aby som trošku e, objasnil kontext able a smernice e, ohľadne e, postavenia týchto kontraktuálnych zamestnancov v porovnaní s ostatnými zamestnancami ako aj to, že si ja systematicky v tomto e, právnom e, rámci vlastne strácala zamestnancov. Tá reštrach sa týkala inej debaty a síce aplikovania smernice, inej smernice na zamestnancov európskych inštitúcií. A prečo? Pretože najmä e, táto smernica 99 sa nelimitovala len na týchto zamestnancov. E, štatút obsahuje jeden mechanizmus, ktorý hovorí, že jediné smernice, ktoré sa aplikujú priamo, sú tie, ktoré majú dopad na zdravie a na bezpečnosť zamestnancov inštitúcií. E, ten e, súd v Anštraku došiel k záveru a teda skúmal aj iné ustanovenia štatútu, že keď, keď nebudeme brať do úvahy e, dovolenku aj ochranu funkciu, tak to môže poškodiť zdravie pracujúcich. Ale tento rozsudok sa týka len priameho aplikovania jednej smernice na zamestnancov inštitúcia. To nie je základný princíp. Dovolte mi pripomenúť jeden efekt, ktorý je stále prítomný v petíciách. Autori petícií istým spôsobom legislátorom vyčítajú, že nerespektovali smernicu e, 1970 e, a že ju teda absolútne nerespektovali, Ale aj keď, táto, aj keď sa neaplikuje priamo, teda netransponuje sa priamo na zamestnancov inštitúcií, tak sú tam konkrétne implikácie aj aplikácie naši zákonodarcovia v roku 2004 aj v roku 2013 prijali štatút a toto obmedzenie 6 rokov rešpektuje smernicu. A ešte by som dodal, že klauzula 5 dodatku tejto smernice predpokladá povinnosť stanoviť maximálnu dĺžku trvania týchto e, zmluv na dobu určitú. A presne to sme urobili. Chcem pripomenúť, že štatút 2013 a vôľa e, zákonodarcov bola jasná, to znamená, že my sme tam len e, prijali ustanovenia, o ktoré žiadali zákonodarcovia, mali sme tam lehotu 3 roky a predlžili sme ju na 6 rokov, aby sme mohli lepšie e, využívať e, vlastne tie, tých e, kolegov, ktorých sme narekrutovali. Z právneho hľadiska sme už vlastne rešpektovali smernicu. Po druhé, súd nikdy nespochybnil ani štatút a nikdy nespochybnil ani v oblasti zamestnanosti používanie e, e, zmluv e, na dobu určitú, ak to bolo e, zdôvodnené. A všetko bolo robené v súlade so štatútom. Za posledné roky sme mali dva rozsudky, jeden veľmi nedávno, kde e, súd odmietol e, žiadosť odborových organizácií a e, pridržal sa štatutu tak, ako bol prijatý v roku 2013 a jeho aplikácie. Potom bolo ešte viacero ďalších e, dodatkov, napríklad rozsudok a Alena, Elena Maria López. E, tam sa hovorilo o ak to je e, objektívne zdôvodnené a legislátori, zákonodarcovia sú koherentní tak, pokiaľ ide o štatút, ako ide aj o príslušné e, smernice a komisia ich korektne aplikuje. A ešte na záver by som ešte chcel dodať niečo k tomu, čo môj kolega Roberto Káriňa spomenul. E, v tomto prípade e, zákonodarcovia vlastne E, obmedzili toto, e, túto pracovnú dobu nie na to, aby obmedzili e, možnosť týchto zamestnancov, ale máme tu predsa geografickú rovnováhu a musí tu byť istá rovnováha. A je tu riziko istého nepotizmu, pretože keď máte e, zmluvu, e, e tak vlastne nevyberáme pracujúcich na základe geografickej príslušnosti, ale čo najbližšie. A práve preto bolo potrebné obmedziť šance týchto kolegov. Ďakujem. Um, Takže už nám dochádza čas, samozrejme panel s osmými rečníkmi, to je veľká výzva. A ešte chcem dať prístor kolegom, ktorí by radi položili otázku, ale poprosím vás len stručne, prosím. Takže Eduard a potom pani. Je to skôr taká celková poznámka, pretože som si vypočul s veľkou pozornosťou spresenia pána Roka, ktoré boli veľmi presné, konkrétne a ja som zákonodarca, európsky poslanec a vy teraz hovoríte, že my sme zodpovední a my ich máme veľa a dávate na nás tú zodpovednosť, lebo ako náhle E, poslancovia hlasujú o nejakom texte, tak je tam aj esprit toho textu a potom samozrejme, že my chceme robiť to najlepšie, ale niekedy to najlepšie limituje to dobré. A teda ako potom my môžeme robiť, aby sme, e, že, aby sme vlastne čelili tým, e, tej veľkej záťaži alebo veľkému počtu veľkému návalu práce a tak ďalej. E, hovorí sa, že teda e, te, tie zmluvy že nie sú e, v súlade. Ale čo, ak sa tieto zmluvy budú opakovať do nekonečna? Le, ľudia skončia ich kontrakt e, po šiestich rokoch a na tú istú prácu E, vy poviete osobe, ktorá je kvalifikovaná, zabehaná, poviete, ľutujeme, vy musíte odísť, ale e, potom tú zodpovednosť hodíte na nás. A potom zoberiete niekoho iného, kto bude robiť to isté. A práve to je čo, to, čo robí túto vec neudržateľnou. A ja apelujem na, e, na komisiu, aby dodržala takisto aj, aj ducha, esprit tej smernice. Thanks very much, Edward. Um, Ďakujeme, Eleonora. Áno, ďakujem. Ja by som chcela okomentovať to, čo bolo povedané o porušeniach alebo o hodnotení, ktoré musí urobiť komisia o talianskom prípade. A konkrétne sa pýtam, ako je možné, aby bolo potrebné čakať a hodnotiť Prvý, prvé súdne podanie e, za porušenie bolo podané v roku 2010 a týkalo sa prekérnych pracovných miest v školách. Potom sa to zmenilo talianským zákonom o dobrej škole, ale potom sa bola z toho katastrofa pre sektor. Potom tu bolo odvolanie a to ešte nebolo vyriešenie. Je tu istá nedbanlivosť zo strany e, komisie, ktorá odmieta efektívne preskúmať skutočné porušenia tejto smernice 9970, lebo komisia ani v Taliansku, ani v iných členských štátoch neaplikovala princípy, ktoré sú konsolidované v judikatúre Európskeho súdneho dvora a negarantovala žiadnym spôsobom to, aby sa v členských štátoch prijali efektívne opatrenia, aby sa predchádzal a sankcionoval zneužívanie takýchto kontraktov. A ešte otázka, alebo možno návrh, lebo chcem sa sústrediť na europeizmus. Okrem všetkého, čo sme sa na tomto vypočutí dozvedeli, myslím si, že musíme tu v tomto parlamente prijať isté politické postoje, aby sme túto tému nejakým spôsobom posunuli, lebo táto téma dlho bola bokom a ja by som bola rada, keby táto téma bola na programe na budúcom pléne. Jaroslav, ďakujem. Aký je dopad na pracovníkov a pracovné trhy, aký je dopad týchto neštandardných fóriem zamestnávania, aké mali byť priority pre e, kroky zo strany ILO, tak aby sa plne implementovali základné práva a princípy, aby sa dodržiavali E, pracovné práva pracovníkov v neštandardných formách zamestnania. Takže aká, aká by mala byť priorita? A ako môžu medzinárodné pracovné štandardy lepšie e, byť taktiež uplatňované v týchto formách zamestnávania? A aké sú možno nejaké nedostatky v tejto oblasti? Ďakujem. Pán, e, pani Forenca, len rýchlo. Ďakujem len veľmi stručne som. Ďakujem vám za vašu pohostinnosť v tomto výbore. Nie som členkou, nechcela som sa k tomu, alebo pardon, chcela som sa vyjadriť k tejto petícii, e, ktorú pozorne sledujem. Ja sama sa cítim taktiež tuto zastúpená. Ja som mala podobu 12 rokov na univerzite v Taliansku takéto prekerné pracovné zmluvy, takže zamestnávateľ alebo v podstate štát. A preto podporujem tých, čo predložili túto, túto petíciu. Porušovanie smernice 9970 e, je úplne jasné. Podporujem petičníkov a ako hovoria, ide tu o zodpovednosť komisie, ale aj talianskej vlády, talianského štátu. A dúfam, že postup pri porušení pravidiel bude spustený, pretože toto je systematické porušovanie pravidiel. A máme tu príslušné zákony, ktoré nie sú uplatňované. Ďakujem. Prepašte, môžem dať teraz slovo len poslancom, pretože máme len málo času. Máme už len 10 minút na odpovede. To znamená, že budem musieť byť veľmi disciplinovaný v rámci panelu. Väčšina tých otázok bola smerovaná na komisiu, ale môžem vás požiadať, aby sa vyjadril možno len jeden z vás za z generálneho pre ľudské zdroje, a možno všetci panelisti sa obmedzte každý na minútu, tak aby predseda, predsedkynia, predsednička výboru ma nenapomenula, že ju ujedám z jej času. Ďakujem. Čo sa týka tých e, zmluvných zamestnancov na komisii, tak tam máme dva prvky. Po prvé, špecializované funkcie, ktoré zastupujú. Keď sa pozrieme, kde pracujú títo dočasní pracovníci, tak predovšetkým sú to, je to pracovisko pre výskum, sú to ľudia, ktorí často majú PhD, e, sú to v podstate výskumní pracovníci. No a čo sa týka teda vedeckých otázok, tam je to jasné. To sa samozrejme môže časom e, zmeniť. Potreby komisie o 5-6 rokov tie nie sú rovnaké ako teraz, takže tam sa veci často menia, príde jedna kríza, druhá a je potrebné tam mať flexibilitu, ale nesmieme zabúdať, že je tu aj druhý prvok, o ktorom sa hovorilo v tej prezentácii, o prezentáciách. Zatiaľ, čo niektoré členské štáty majú postupy e, pri porušení, tak na komisie je to tak, že EPSO štruktúry alebo EPSO procesy prebiehajú každý rok, no a každý sa na ne môže zúčastniť. Je to externé výberové konanie. A ďakujem. Takže dvaja talianskí poslanci sa vyjadrovali tomu, že komisia vraj e, nestíha porušovanie smernice o dočasných pracovných pomeroch v talianskom verejnom sektore. Nuž, ale v skutočnosti je to tak, že prebieha konanie pri porušení a jeho úmysel je vždy taký, aby konanie členského štátu bolo nakoniec v súlade s e, smernicou. Boli sme upozornení na taliansku legislatívu, ktorá mení podmienky uplatňované pri e, dočasných pracovných kontraktoch vo verejnom sektore a taktiež e, v súvislosti s tými čestnými sudcami. No a teraz je úlohou komisie analyzovať túto legislatívu a posúdiť, či to zosúľaďuje talianský systém so smernicou o e, dočasných pracovných zmluvách a potom teda dospäť na, tejto, na tomto základe k nejakému záveru. Na tomto aktívne pracujeme. Legislatíva pochádza z, e, z leta tohto roka. Čo sa týka dopadu nových fóriem e, zamestnických pomerov a taktiež e, pracovný, medzinárodných, pracovných štandardov, nuž na začiatku tejto schôze tu bol dobrý prehľad trendov a taktiež komisia vykonáva revíziu smernice. Samozrejme, s vami sa podelíme o aktuálne informácie, pretože sú tam mnohé výzvy. Ďakujeme. A teraz ostatní panelisti, prosím, každý minútu budem veľmi prísna. Bola som zhobýva vás komisiou, pretože väčšina otázok bola smerovaná na nich. Pán Ashbrook, on rýchlo. Dve veci ohľadom Medzinárodnej organizácie práce. Ja vám môžem povedať, že dohovor ILO 98 bol ratifikovaný všetkými členskými štátmi vrátane Spojeného kráľovstva ešte v 50. rokoch minulého storočia a komisia sa týmto dohovorom vôbec neriadi cíti sa byť nad neho nadradená. Takže tu máte asi predstavu ohľadom e, vzťahu medzi Medzinárodnou organizáciou práce a komisiou. Ďakujem, pán Galiani. Len veľmi, veľmi rýchlo, len taká pripomienka. Takže zákony ohľadom stabilizácie pochádzajú e, z maja 2017. Ja teraz chápem, že komisia potrebuje čas je november, možno sa im nepodarilo sa ešte na to všetko riadne pozrieť a preskúmať to. Takže pozri, povedzte nám, aké máte na komisii lehoty. Myslel som, že to pôjde rýchlejšie. Ďakujem, pán Demikéle. Áno, je to výzva, pred ktorou stojí parlament. Boh stvoril svet za 7 dní sudca za 6 dní predpísal Európskej komisii, aký je postup pri nedodržiavaní e, ustanovení smernice a za 5 dní sa dá očakávať, že sa to celé podarí preskúmať, že tu veľmi rýchlo bude spustený postup pri porušení pravidiel a že sa e, taktiež e, rýchlo vyrieši problém prekernosti vo, ver- vo verejnom sektore. Aj nie v Taliansku, ale aj v iných členských štátoch. E, Kerstin? Nuž, neboli tu žiadne priam otázky na mňa, ale ja mám otázku Takže aké budú teraz nadväzné kroky v rámci Európskeho parlamentu na Európskej komisie? E, vy ste povedali, že tie dve petície ohľadom fast foodu Belgicko, Belgicku, že tam budú nadväzné kroky, možno budú zaslané e, na zastúpenie týchto spoločností. Neviem, či o tomto vedia aj petičníci, či s tým súhlasia. Takže nikto nebol tu dnes za zamestnávateľov za Business Europe. Vy, alebo možno tu niekto mal byť. Ďakujem, dobre. Takže aké budú nadväzné kroky? To je moja otázka. Ako toto vypočutie, táto štúdia, ako to všetko zapadá do ďalších krokov v tejto problematike. Teraz Ajon, nech sa páči. E, myslím, že ani ja som nemal žiadne otázky, takže týmto by som to ukončil. Došlo k zázraku. Skončili sme dokonca ešte predtým, ako nám mal vypršať čas. Takže sa môžem poďakovať panelu a môžem aj povedať, že z môjho pohľadu poslanca vo výbore pre petície ide o otvorené petície, sledujeme ich ako poslanci v našom výbore a preto tá debata bude pokračovať aj ďalej po dnešnom dni, tak aby sme do riešenia petícií mohli zapracovať skúsenosti aj vedomosti, ktoré sme tu dnes počuli a aby sme posilnili úlohu parlamentu. My všetci máme aj iné e, výbory, v ktorých sme členmi, než petičný v parlamente a určite tieto vedomosti nám pomôžu použiť znalosti z petičného výboru aj vo všeobecnej práci e, parlamentu a jeho výborov. E, prijalo sa uznesenie v Európskom parlamente o prekernej práci a to si myslím je znakom toho, že poslanci si uvedomujú nárast prekérnej práce a chápu to ako negatívnu stránku Európy z hľadiska sociálnej Európy, z hľadiska sociálnej súdržnosti a tkaniva nášho kontinentu. Je to negatívne pre ekonomiku. Ja keď si predstavím svoj vlastný región, kde je najvyšší počet zmluv, nulových zmluv UK, tak súčasne vidíme aj najvyššiu úroveň chýbajúcich zručností v kľúčových odvetviach, čo je veľká výzva do budúcnosti aj z hľadiska demografickej zmeny, ak nezabezpečíme bezpečnosť práce, kvalitu práce, pracovných miest e, odborné vzdelávanie, prípravu na zamestnanie a mnohé veci, ktoré sme dneska ešte vôbec tu na nenačali, pretože sme sa zamerali najmä na obsah petícií tak ohrozíme, oslabíme dlhodobo európsku ekonomiku a napo- nakoniec to, čo som už povedala, myslím si, dochádza ku korozívnej toxicite okolo prekernej práce a to bude mať dlhodobé politické dôsledky nielen pre EÚ, ale aj samotné členské štáty. A preto je naozaj príkazom dňa, aby sme aktívne pracovali na tejto téme, prijali opatrenia a teším sa už na legislatívny rozmer sociálneho piliera. A s týmto si myslím, že sa vraciame do našeho harmonogramu. To sa ešte nikdy nestalo, že by sme dodržali časový rozpis. A dávam slovo Cecílii. Ďakujem, Jude, ďakujem všetkým za vaše príspevky. Ospravedlňujem sa, že som tu nemohla byť s vami celý čas a stráviť čas s vami a predsedať panelom, ale chcem len po diskusiách chcem povedať, že východiskom boli naozaj tie petície, ktoré sme dostali. A petície e, odrážajú posledné zmeny v svete práce, trendy, problémy, ja som povedala trendy viac než čokoľvek iné, ktoré prinášajú so sebou výzvy, problémy a to je niečo, na čo by sme mali stále pamätať. Taktiež by sme si mali uvedomiť, že pracovať za prekerných podmienok, neistých podmienok je vec veľmi citlivá a má to dopad na celú životnú situáciu daného človeka a preto to, čo by malo byť príkazom, ako povedala Jude, pre európske inštitúcie a členské štáty, pre zamestnávateľov, pracovníkov, je obmedziť expozíciu, vystavenie osôb týmto prekerným podmienkám tejto zraniteľnosti a mali by sme mať spoločný cieľ prisadzovať slušné pracovné podmienky, ľudskú dôstojnosť, autonómnosť, rovnosť. Ja myslím, že to je úplne jasné je to veľmi citlivá problematika a veľmi som šťastná, že náš výbor dneska venoval veľa času tejto téme a ďakujem aj politickému odboru C za zverejnenie a vypracovanie tejto veľmi kvalitnej práce. E, ďakujem za túto správu, ktorá si myslím bude pomáhať nielen členom tohto výboru, ale aj inštitúciám a občanom v EÚ v jednotlivých členských štátoch. Takže ďakujem vám všetkým a ako maličké svetielko na konci tunela chcem povedať, že je sociálny pilier. Máme teraz určitú realitu. Už to nie je len nejaký sen ale je to vlastne niečo hmatateľné, niečo, k čomu sme sa všetci zaviazali. Vy už sme toto odpoludne ako východisko, štart cesty, ktorá je ešte pred nami. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte máme dve minúty, takže užite si ich a prajem vám pekný večer.